Um, Kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Museli sme počkať na ľudí, ktorí e, sa budú chcieť vyjadriť, ale už je čas začať. Pozreli ste si program zasadnutia, body 6 a 7 sme e, e, presunuli na podnet komisie. A body 5 a 4 by sme tiež e, zmenili, pretože čakáme ešte stále na pána spravodajcu, pána Benifejho, ktorý sa vyjadrí k bodu 4. Ako vždy by som chcela pripomenúť, e, že e, je to webstreamované toto zasadnutie. E, máte takisto k dispozícii na vašich laptopoch aj tabletoch aplikáciu e, e-meeting. A takisto e, by som vás požiadala o váš súhlas e, s návrhom zápisnice z posledného zasadnutia z 8. októbra. Ak nebudú žiadne námietky, budem vychádzať z toho, že návrh je prijatý. E, prešli by sme teda k bodu 5 nášho programu boj proti šíreniu teroristického kon, obsahu online. Ako si spomínate, výbor LIDE je gestorským výborom k tejto téme. Kult a im, kult je asociovaný a EMK požiadal o vyjadrenie podľa pravidla 56+. 17. oktobra sa konal trialog. Cieľom komisie je, aby bolo možno takýto obsah stiahnuť z e, internetu a takisto je treba zabezpečené, e, zabezpečiť e, uniformné pravidlá všade v EÚ. My žiadame o e, súlad s smernicou o elektronickom obchode, hlavne pokiaľ ide o režim e, zodpovednosti a e, zákaz všeobecného monitoringu. Druhý trialog sa bude konať 20. novembra a slovo by som teraz chcela udeliť stručne spravodajcovi Kolajovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Rád vás poinformujem o priebehu prvého trialógu k tomuto e, e, k tejto téme. Konal sa 17. oktobra, išlo hlavne o prvotnú výmenu názorov medzi inštitúciami. Predsedníctvo predstavilo hlavné body všeobecného prístupu rady, z čoho by vstalo, že hlavné rozdiely medzi radou a mm, parlamentom sú proaktívne opatrenia, eh, a napríklad eh, nariadenia na eh, odstránenie. My sme trvali na špecifických opatreniach, aby sme sa vyhli právnym záviskom a poskytovateľ hostingových služieb. Členské štáty na rade ehm, toto tam však chcú ponechať Náš rokovací tým ostáva zomknutý, naďalej odmieta takéto opatrenia. Parlament má takisto e, silné postavenie e, v tom, že hovorí, že akýkoľvek uh, typ opatrenia, pokiaľ ide o hostinkové služby, by nemal viesť k povinnostiam monitorovať obsah ale komisia a členské štáty by chceli nájsť eh, spôsob, eh, kedy by sa vytvoril systém, ktorý by umožňoval eh, takéto niečo v špecifických prípadoch. Malo by byť možné, aby firmy mohli odstraňovať takýto obsah bez povolenia príslušných orgánov na základe svojich eh, eh, vlastne interných pravidel a súhlasa s nimi. To je tiež dôležitá téma. Je to tiež eh, potrebná ochrana bezpečnostných záujmov členských štátov a možnosť žiadať odstranenie obsahu nezávisle od sídla poskytovateľa služieb. Je tu veľký záujem dosiahnuť dohodu ku koncu tohto roku. Z môjho osobného pohľadu je však dôležité, aby sme mm, sa postarali o to, aby detaily boli dobre rozpracované. E, nemali by sme sa hlavne sústrediť na to, aby táto legislatíva sa e, rýchlo prijala. Ďakujem pekne. E, diskusiu nebudeme viesť k tejto téme. Vy nás budete informovať o ďalších krokoch. Um, dru- bude, budete nás informovať o tom, ako prebehne druhý trialóg. Teraz už by som chcela prejsť k bodu 4, kedy e, sa nám dostane informácií o ďalšom e, trialógu, kde ide o vytvorenie eh, programu pre malé a stredné podniky a vnútorný trh. My sme gestorským výborom v tejto e, oblasti poznáte veľmi dobre. E, pozadie e, v súvislosti s týmto návrhom, netreba sa k tomu bližšie vyjadrovať. Slovo by som už teraz to vzdala pánovi Benifejovi, ktorý by nás poinformoval o tom, ako prebehol prvý trialog. Ďakujem pekne, pani predsedničko, spravedlňujem sa za kvalitu môjho hlasu. Dúfam, že napriek tomu pochopíte to, čo vám budem chcieť povedať. Na základe hlasovania z 8. októbra tu na výbore e, e, bolo možné zahájiť rokovania s radou a s komisiou. Viedli sme prvý trialog 23. októbra, na ktorom sa predstavili e, pozície príslušných inštitúcií, bez toho, aby sme vstupovali do detajlov. V pondelok a včera sa konali prvé technické trialógy Eh, kde bol zaznamenaný dobrý eh, pokrok eh, v súvislosti s viacerými bodmi. Ako viete, hlavnou výzvou témy pre vnútorný trh je jej horizontálnosť. Bude sa zaoberať vnútorným trhom, hospodárskou súťaž, súťažou, malými strednými podnikmi, ochranou spotrebiteľov. Bude tu o kozme, ochranu zdravia ľudí, rastlín a podobne 5 parlamentných výborov je zainteresovaných do tejto témy, preto nebolo eh, ľahké eh, skoordinovať sa a mať zjednotenú pozíciu voči rade. Napriek tomu eh, som veľmi rád, že vám môžem povedať, že sme našli veľmi dobrý spôsob spolupráce s so ostatnými kolegami. Ďakujem našim tieňovým spravodajcom z ostatných skupín za ich konštruktívny prístup, ktorý prejavujú už od začiatku. Obzvlášť eh, chcem poďakovať vám, a eh, pani predsednička de Suter. Veľmi kompetentne ste predsedali tomuto trialógu. Od začiatku sa tam vytvorila srdečná eh, klíma, ktorej cieľom je teda dobrý postup v práci a záujmy nášho výboru. Chcem stručne predstaviť našu pozíciu. Ehm, pokiaľ ide o dohľad na e, vnútornom trhu, chceme, aby, tu bola, aby toto bolo ošetrené na úrovni e, osobitnej rozpočtovej linky. E, žiadame o zvýšenie prostriedkov v rámci tohto programu na úrovni 6,5 na miesto 4 miliónov eur. Chceme silnú podporu malých a stredných podnikov, chceme sa sústredovať na Eh, bezpečnosť eh, produktov, aj tých, ktoré sa predávajú na internete. Našimi červenými líniami eh, je, ako sme objasnili fínskému predsedníctvu, že nemôžeme uzavrieť rokovania k týmto témam, pokiaľ tu nebudeme mať jasné indikácie týkajúce sa zdrojov pre tento program. Budeme mať druhý trialog 18. novembra, kedy budeme diskutovať ďalej o ostatných článkoch. Ak do začiatku decembra rada neoznámi e, sumy e, budúceho viatočného finančného rámca, budeme nútení blokovať diskusiu, pokiaľ e, sa nám nedostane bližšieho objasnenia. Dúfame, že rada chce ponechať úroveň ambície rovnakú, ako to navrhuje Európsky parlament, keďže záujmy členských štátov sú také, že by chceli eh, podporiť to, čo je jedným z najväčších úspechov Európskej únie, vnútorný trh. A bez eh, vhodných eh, zdrojov tieto ciele, ktoré som pripomenul, jednoducho nie je možné efektívne nasledovať. Dúfam, že spolu s vami, tieňovými spravodajcami ostatných skupín aj s kolegami z ostatných výborov sa nám podarí úspešne bojovať za najlepší možný výsledok. Ďakujem pekne, pán Benifej, za vašu správu. Budeme túto tému sledovať a želáme vám veľa úspechov pri nej. Teraz sme už prešli k ďalšiemu bodu nášho e, programu. E, teda najprv sa budeme venovať bodu 7, ako e, som už ohlásil. S veľkou radosťou vídam medzi nami pána Kozigu, riaditeľa pre priemyselnú transformáciu DigiGrow. A chcem zdôrazniť, e, že sme zaviazaní ako výbor e, sledovať implementáciu e, novej legislatívy vrátane tejto smernice radiovybavení. To sa netýka rady, ale veľmi veľkého počtu rôznych zariadení ako routerov, televízií, inteligentných hračiek, rôznych Um, produktov prepojených na internet, takže toto je veľmi významná smernica, bude sa stávať čoraz významnejšou v regulatornom ekosystéme digitálneho vnútorného trhu v budúcnosti, čo teraz spadá pod našu kompetenciu. Toto je uh, tretia, tretí raz, čo sa zaoberáme uh, touto smernicou. V novembri 2016 a v novembri 2017 sa uh, parlament zaoberal E, uplatňovaním tejto legislatívy e, všetky e, relevantné informácie vám boli poskytnuté vopred v podkladoch pre toto zasadnutie. A teraz už slovo dostáva pán Kozigu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, veľmi rád vás poinformujem o prebiehajúcej práci, o možnom príjmení delegovaných aktov k smernice o radiovom vybavení. Týka sa to naozaj mnohých produktov, ako ste už pripomenuli. Prípravná práca teda prebieha. Ja vás rád poinformujem o najnovších udalostiach. Takže prvou otázkou e, sú e, nabíjacie zariadenia v júni 2001 sa podpísalo memorandum o porozumení s výrobcami, e, kedy išlo o harmonizovanie nabíjačiek e, do, e, do roku 2011, ktoré sa dostávajú na trh. Ukázalo sa, že to bolo veľkým úspechom. V momente podpisu už bolo vtedy viac než 30 typov nabíjačiek a Dospeli sme e, e, ku e, konvergencii medzičasom na základe týchto mikro-USB. No ale technológia sa ďalej vyvíja, došlo tu k ďalšiemu vývoju. Vychádzajúc z úspechu tohto memoranda o porozumení, my sme vyzvali priemysel k ďalšej dohode. Napriek nášmu úsiliu návrh alebo tie viaceré návrhy e, e, memorand, e, ktoré sme dostali, nezodpovedajú všetkým cieľom, ktoré sme chceli v našich politických postupoch dosiahnuť. Interoperabilita, uniformita výkonnosti, redukcia, prevencia fragmentácie, redukcia elektronického obchodu, a rýchle, rýchle uplatňovanie, takže boli nedostatky vo všetkých týchto aspektoch. A z tohto dôvodu e, komisia sa rozhodla e, začať e, s hodnotením dopadov k možnému legislatívnemu návrhu, aby sme sa, dosper, aby sme sa dopracovali k, ehm, k nejakému riešeniu tejto situácie ohľadom nabíjacích zariadení. Zaberáme sa dopahom, dopadom na životné prostredie, na, na výrobcov, sústredujeme sa na inovácie, pretože treba zabezpečiť, aby možné e, e, právne e, požiadavky neblokovali technologický postup. Toto bol hlavne dôvod, prečo sme chceli ísť pôvodne cestou dobrovoľnej dohody. Chceli sme zabezpečiť, aby sa inovácie neohrozovali. To naozaj chceme dosiahnuť, aj keby sme tu mali nejaký regulatórny rámec. Hodnotenie dopadov bude k dispozícii ku koncu tohto roku, takže o pár týždňov. A samozrejme radi vás budeme informovať o vlastne tých výsledkoch, ako nám budú k dispozícii. Ďalší aspekt sa týka ochrany osobných e, údajov a, a e, súkromia e, používateľov a užívateľov a takisto ochrany pred podvodmi. Tu takisto prebieha prípravná práca v kontexte tejto smernice na základe článku 3 ehm, a viacerých eh, teda odsekov tohto článku. Eh, sú tu problémy, ehm, pokiaľ ide o viaceré produkty, ktoré sa eh, pripárajú bezdrôtovo. Viaceré zainteresované strany, spotrebitelia a členské štáty nás vyzvali, aby sme začali konať. Tieto problémy spočívajú hlavne v oblasti produktov pre deti, Napríklad eh, v prípade eh, kontroly eh, inteligentných bábik alebo blokovanie inteligentných strojov v prípade teda detí. Začali sme teraz so štúdiou hodnotenia dopadu, chceme sa zaoberať teda možnosťou delegovaných aktov, chceme sa teraz zaoberať ochranou pred podvodmi, Máme a takisto verejné konzultácie, ktoré budú prebiehať do 15. novembra a dúfame takisto, že hodnotenie dopadov bude možno dokončiť ku koncu tohto roka, aby e, sme e, mohli delegované akty, ak sa tak rozhodneme, prijať budúci rok. Chceme zabezpečiť, e, aby tieto budúce delegované akty boli konzistentné s našim právnym rámcom, s GDPR, smernicou o e, e-privacy a kybernetickej bezpečnosti, aby som e, objasnil situáciu. táto smernica o rádiovom vybavení sa zaoberá vlastne fázou ešte predtým, než e, sú produkty uvádzané na trh a GDPR a e-privacy sa zaoberajú pravidlami pre zabezpečenie e, súkromia po tom, čo produkty boli uvedené na trh a vzťahujú sa na e, iných aktérov. Takže vlastne preto tu musíme zabezpečiť koherentnosť, ale teda nie je tu Ehm, vlastne nesleduje sa tu úplne rovnaký e, účel v týchto rôznych typoch legislatívy. Prínosom by e, bolo, e, že sťahovanie nebezpečných produktov by bolo možné zabezpečiť z trhu. Uploady softverov sa tu majú ošetrovať, takisto a tu tiež prebieha prípravná práca podľa e, článku 3, 3 aj článku 4. Situácia je taká, že musíme zabezpečiť e, vlastne súlad a, a, a upload e, softveru tu môže mať negatívny dopad. Čím viac je tu možná rekonfigurácia, tým je tu vyššie riziko. Týka sa to bezpečnosti, e, poruch, prístup e, k e, službám v prípade núdze. Toto všetko môže byť ovplyvnené. Takže boli vyjadrené obavy v tejto súvislosti, interferencie v rádiospektre z dôvodu deaktivácie určitých vlastností alebo uploadovaniu softvéru. Takže cieľom v tejto oblasti je zamedziť eh, uploadovaniu softveru, ktorý nie je eh, bezpečný, ktorý by eh, nevhodne ovplyvňoval zariadenia a ich fungovanie. Ehm, pokiaľ ide o hodnotenie dopadu v tejto oblasti, takisto prebieha. Chceme určite zabezpečiť koherentnosť existujúcim právnym rámcom, ako napríklad pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, E, toto hodnotenie dopadov bude ukončené trošku neskôr, nie do konca roku, možno e, do konca prvého štvrť roku budúceho roku, ale e, tiež by bolo našim cieľom, aby sme delegovaný akt k tejto téme prijali v priebehu budúceho roka ešte. Veľmi radi odpovieme na vaše ďalšie otázky. To je samozrejme, toto je všetko z mojej strany a samozrejme vás budeme informovať o výsledku týchto dopadových štúdí. Ďakujem pekne, pán Kozigu. Slovo teraz e, dostanú e, kolegovia, ktorí sledujú túto e, tému, alebo tieňoví spravodajcovia za EPP. Pani Tún, nech sa páči. Ďakujem, mali sme pracovné hraňajky s pani predsedničkou. Začnem tou témou, ktorú ste začali vy. Ehm, tými nabíjačkami. Komisia e, tu robila veľmi dobrý krok s touto iniciatívou. Snažil sa o dohodu e, s výrobcami, aby sme tu mali menej e, nabíjacích zariadení. Ešte stále ich je viacero však. A neviem, či si uvedomujete, koľko rôznych káblov, nabíjačiek všetci budeme mať v našich zásuvkách, kabelkách, ruksakoch. Keď sa to zráta, všet, e, všetky tie milióny e, európskych občanov a naozaj treba ošetriť recykláciu, čo sa stane s týmito zariadeniami neskôr v priebehu ich životného e, cyklu, koľko z nich bolo zahodených e, v posledných 10 ročiach. Zatiaľ tu teda nemáme eh, jeden, eh, jedno jednotné nabíjacie zariadenie, takže situácia je neuspokojivá. Stanovili sme eh, rovnaký štandard. Áno, je teraz menej nabíjačiek, ale potrebujeme to zredukovať naozaj na jednu, ktorou by bolo možné vlastne všetky radiozariadenia nabíjať od telefónov, cez čítačky, elektronických kníh, elektroniku, ktorú e, nosíme, a takisto drobnú elektroniku. A tu by som chcela e, poprosiť komisiu, aby sa naozaj za tento cieľ zasadzovala, bola ambiciozná. ambiciozná. Očakávame to od vás, my všetci, ktorí sme tu v tejto miestnosti. A e, potom takisto aj nad rámec delegovaných aktov toho musíme naozaj robiť viac. Výbor IMKO je zodpovedný za spotrebiteľov a musíme to nastaviť tak, aby spotrebitelia si nemuseli kupovať eh, ďalšie a ďalšie káble a potom boli nutení ich vyhadzovať. Vy ste to povedali tiež a chcem to zdôrazniť aj ja. Je dôležité, mm, je to dôležité nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre životné prostredie. A chcela by som citovať článok z EU Observer, ktorý som si prečítala dnes ráno. A titulka e, má názov Ako e, môže Apple začať využívať spoločné nabíjačky e, v Európskej únii. Neviem, či niekto z vás má Apple. Samozrejme, nechcem zasahovať do rozhodnutí Európskej komisie, ale nové dokumenty ukazujú, že asi 500 e-mailov, správ a zápisníc bolo zverejnených a ukazuje sa tam, že Apple robí všetko preto, aby um, zastavil používanie spoločnej nabíjačky. A my predsa chceme, aby sa tá spoločná nabíjačka používala. Ďakujeme. Teraz pán Agius. Ďakujem. Dobré ráno. V prvom rade sa chcem poďakovať komisii za túto iniciatívu eh, štandardizovať nabíjačky mobilných telefónov. Po desiatich rokoch samoregulácie a memoranda o porozumení, ktoré sme uzavreli so zástupcami priemyslu, sa nám ešte stále nepodarilo nájsť správne riešenie. Máme minimálne tri rôzne typy nabíjačiek na trhu a ešte stále máme veľkých zástupcov trhu, ktorí sú proti tomu, pretože z finančného hľadiska je pre nich zmysluplné, aby mali svoje vlastné patentované nabíjačky na trhu práve preto je najvyšší čas, aby sme e, podnikli nové kroky. Jednak pre spotrebiteľov, aby sme zabezpečili, že naši spotrebitelia nie sú nútení, že nemusia si stále kupovať nové nabíjačky, keď si kúpia nový mobil. Ale je to dôležité aj z environmentálneho hľadiska, pretože nám vzniká príliš veľa elektronického odpadu úplne zbytočne a vyhli by sme sa tomu, ak by sme na trhu mali jeden typ nabíjačky a tým pádom by sme sa vyhli eh, obrovskému objemu elektronického odpadu, takže ja plne podporujem túto iniciatívu komisie, aby sa štandardizovali nabíjačky na trhu. Ďakujeme, pán Agius za skupinu Rinio pani Schreinemacher. Ďakujem veľmi pekne, dobré ráno. Chcem sa poďakovať komisii za uh, briefing. Ja sa tiež chcem vyjadriť k spoločnej nabíjačke. Zdá sa, ako by to bola len nejaká maličkosť, ale vlastne je to dosť dôležitá vec. Už som o tom um, komunikovala aj s kolegom že ide o niečo, čo naši občania vidia ako konkrétny výsledok práce EÚ. Ja viem, že už to trvá 10 rokov, ale som veľmi rada, že tu dnes sedíme a môžeme diskutovať o ďalšej zmene. Ja sa chcem opýtať e, na to, že keď sa vyberá konkrétny typ nabíjačky, ktorý bude vlastne štandardom, ako zabezpečíme, že nebudeme um, brániť inováciám. Napríklad, keď sa rozhodneme, že tá nabíjačka bude USB-C, tak ako zabezpečíme, že v budúcnosti, keď e, vzniknú nové zariadenia, sa bude stále dať používať táto štandardizovaná nabíjačka? To je prvá otázka. A ďalej sa chcem opýtať, vzhľadom na to, že momentálne máme na trhu nastavený dobrovoľný prístup, uh, preto sa chcem spýtať na to, do akej miery je smernica efektívna, keď vlastne tieto opatrenia sú stále dobrovoľné. Ďakujem za zelených, pán Korman. Ďakujem. Ďakujem, prajem dobrý deň, ďakujem veľmi pekne komisii za e, toto vysvetlenie. A áno, ide skutočne o anomáliu, pretože z nášho pohľadu skutočne ide o anomáliu, že vznikajú takéto nové a nové typy nabíjačiek na trhu. A e, viaceré argumenty už tu zazneli zo strany kolegov a zo strany komisie. Je jasné, že by mal existovať len jediný typ nabíjačky pre všetky elektronické zariadenia. To by mal byť náš cieľ, pretože by sme takýmto spôsobom zabezpečili zníženie objemu elektronického odpadu. Zároveň ešte chcem doplniť eh, tú otázku eh, zastaranosti. Eh, keď totiž Ehm, budeme mať jedinú, mm, jediný typ nabíjačky, tak by sme mali zabezpečiť, aby tie zariadenia boli modernizovateľné, recyklovateľné a tak ďalej. Čiže mali by sme nastaviť stratégiu ehm, aj pre veľké firmy, ktoré vyrábajú tieto elektronické výrobky ako počítače, notebooky či mobilné telefóny, ehm, aby sme vytvorili takú komerčnú stratégiu, aby mohli využívať e, zariadenia s touto jednotnou štandardizovanou nabíjačkou. Zároveň si myslím, že by sme nemali zabúdať na to, že Európska únia je najväčším trhom na svete a práve preto by sme mali e, vytvoriť štandardy tak, aby sa uplatňovali nielen vnútri Európskej únie, ale aj v iných častiach sveta čiže by sme mali tie pravidlá nastaviť tak, aby neboli priateľné len pre nás, ale aj pre ostatných. Ďakujem veľmi pekne, pán Korman, za ID, pani Žerom. Ďakujem, dobrý deň. Ja sa tiež chcem poďakovať komisii za veľmi zaujímavý briefing. E, myslím si, že ide o tému, ktorú riešime už 10 rokov a na prvý pohľad sa to zdá byť ako niečo veľmi jednoduché, stanoviť si nejakú spoločnú jednotnú nabíjačku pre všetky elektronické zariadenia, ale 10 rokov už je predsa len dosť dlhá doba a e, spotrebitelia čakajú na to, kedy už budú môcť začať používať takúto jednotnú nabíjačku. Je to zmysluplné nielen z pohľadu spotrebiteľov, ale aj z ekologického pohľadu. Myslím si, že viacerí občania si kladú otázku, prečo to všetko trvá už 10 rokov Eh, už to tu dnes ráno zaznelo, mám pocit, že ehm, by sme mali nezodpovednosť za to, aby sa niečo zmenilo. Máme predsa zodpovednosť za tento spis a jeho kontrolu a možno by teda bolo dobré eh, zamerať sa na nejaké konkrétne opatrenie, aby sme tento spis už konečne sfinalizovali. Toľko z mojej strany ďakujem. Ďakujeme za EKR, pán Tosunovský, alebo pán Bila, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu. Ehm, môj kolega Tosunovský nemohol bohužiaľ dnes prísť do Bruselu, pretože má iné povinnosti doma, e, ale požiadal ma, aby som za ňo položil dve otázky. E, všimli sme si, že na spoločnom trhu máme um, zariadenia, ktoré majú bezdrôtové nabíjanie a chcem sa spýtať, či sa nezvažuje takéto bezdrôtové nabíjanie pre všetky mobilné zariadenia, čiže vlastne už by spoločnú nabíjačku sme ani nepotrebovali. A druhá otázka súvisí s požiadavkami v mm, článku 3 smernice. Plánujete prijať nejaké ďalšie delegované akty do budúcna, okrem tých, o ktorých ste už dnes hovorili? Ďakujem. Ďakujeme za e NGL. NGL. Rozdelíme si to na dve kola, ak súhlasíte, pretože máme tu aj ďalších kolegov, ktorí sa hlásia o slovo. Tak možno by som najprv dala slovo pánovi Kozigu, aby najprv odpovedal na položené otázky. Ďakujem, urobím, čo sa dá. Prvá otázka sa týkala recyklácie. My sme si plne vedomí toho, že je tu potreba recyklácie. Aj v memorande o porozumení z roku 2008, eh, keď sme sa dívali na dôsledky a snažili sme sa vyhodnotiť výsledky štúdie, tak sa ukázalo, že to je asi 50 až 80 tisíc tón ročne, eh, ktoré predstavuje mm, materiál, ktorý sme ušetrili z pohľadu elektronického odpadu. Pokiaľ ide o jednotnú nabíjačku, samozrejme už len samotné, uh, už len to, že pôjde o jednu nabíjačku, tak uh, to bude jednoduchšie z pohľadu recyklácie a spotrebiteľom sa bude dať uh, jednoduchšie zrecyklovať. Z pohľadu recyklácie aj z pohľadu zastaranosti Máme akčný plán pre obehové hospodárstvo a pripravujeme už aj druhý akčný plán pre obehové hospodárstvo a možno práve tam by sme sa tomu mohli venovať. Je, hoci je to horizontálny akčný plán, ale predsa len to súvisí um, s touto témou, takže by sme sa na to mohli pozrieť. Pokiaľ ide o nabíjačku pre rádiové zariadenia, v posúdení vplyvu sa pozeráme aj na možnosti využitia jednotnej nabíjačky pre všetky malé a stredné rádiové zariadenia, čiže nie je na úplne všetky rádiové zariadenia, nie je na celé spektrum. Um, existujú objektívne dôvody, prečo k tomu tak pristupujeme. Ide napríklad o výkon zariadení, pretože nie je vôbec jasné, či môžeme použiť jednotnú nabíjačku pre všetky rádiové zariadenia, ktoré by sme chceli, napríklad počítače a tak ďalej. Takže aj na to sa dívame v posúdení vplyvu. Nemali by sme ale vychádzať z toho, že vzhľadom na to, že to môžeme uskutočniť pre malé a stredné zariadenia, tak je technologicky realistické to zvážiť aj pre všetky ostatné rádiové zariadenia. Tak tomu nie je. Mali by sme si jasne povedať, že sa dívame na možnosť používania jednej nabíjačky. Nejde o to, že by sa e, či by sa mali zariadenia používať spolu, e, respektíve predávať spolu s nabíjačkou alebo nie. Pretože to sa v rámci rozsahu pôsobnosti smernice o rádiových e, zariadeniach nedá stanoviť. Nie je to v právomoci tohto právneho nástroja. Bude treba skontrolovať aj ďalšie záležitosti, napríklad prijatie zo strany spotrebiteľov, či spotrebitelia budú súhlasiť s tým, že by v krabičke od zariadenia nebola nabíjačka a tak ďalej. Ako zabezpečiť, že nebudeme brániť inováciám? Keď sa pozrieme na posúdenie vplyvu a prípadné delegované akty, tam už sme skúmali e, rôzne možnosti, napríklad bezdrôtové nabíjanie alebo zrýchlené nabíjanie. Musím ale povedať, že delegovaný akt na základe smernice o rádiových zariadeniach by bol v podstate novým prístupom správneho hľadiska, takže by sme v ňom vlastne podporovali e, štandardizáciu a normy. Takže hoci ten právny akt e, nie je aktualizovaný z pohľadu technologických noriem, ale normy sa stále vyvíjajú, takže práve na to by mohol slúžiť potom delegovaný akt. Potom ďalšia otázka súvisiaca s bezdrôtovým nabíjaním, e, či by sme sa tým nevysporiadali s problémom nabíjačky. E, odpoveď je nie, pretože nabíjačky sa budú používať ešte veľmi dlho, bezdrôtové nabíjanie sa nebude širokospektrálne používať tak skoro, takže práve preto e, nejakú formu nabíjačky si budeme musieť ponechať. Neviem, či kolegyňa chce niečo doplniť. Zrejme nie. Takže toľko k prvému kolu. Teraz by som rada dala priestor ďalším rečníkom. Najprv pán Manders. Ďakujem, pani predsedníčka. Samozrejme, som veľmi rád, že stále riešime túto tému, ale nespomínam si, kto prišiel s týmto nápadom pred desiatimi rokmi. Spravodajc, vieme, kto bol vtedy spravodajcom a e, skutočne sa hambím za to, e, aká je momentálna situácia. Samozrejme, musím sa poďakovať komisii, pretože robí všetko, čo môže. Ale ide o veľmi jednoduchý príklad toho, ako Európska únia e, nefunguje. Ak je Apple dôležitejší ako milióny Európanov, tak e, to je skutočne hamba. A ide o skvelý príklad toho, ako by sme nemali postupovať. E, ja tu mám tlačovú správu výboru IMKO z pred desiatich rokov a hovorili sme vtedy o dobrovoľných schémach e, a hovorilo sa o tom, že by o zariadení mali rozhodnúť zástupcovia priemyslu a mali by sa rozhodnúť, aký typ jednotnej nabíjačky chcú používať, nie či chcú používať jednotnú nabíjačku. Hovoríme o 50 tisícoch tón odpadu v podstate. Ide o elektronický odpad a mobilný telefón je nesmierne dôležitým zariadením pre kohokoľvek z nás a v podstate sme závislí na našich mobiloch, či sa vám to páči alebo nie, sme na nich závislí a môžu zohrávať skutočne kľúčovú úlohu a ak pri mobil pri sebe nemáte, tak e, je to problém. Ako povedal pán Trump, e, on hovorí Make America Great Again, urobme Ameriku znovu skvelou nemali by sme ale byť takí ako on a povedať, že Apple je dôležitejšie ako Európania. Ja som 5 rokov pracoval na vnútornom trhu nejako poslanec a teraz som sa vrátil, som tu 2 mesiace a vidím, že stále diskutujeme o veci, e, s ktorou boli naši e, občania a voliči spokojní pred desiatimi rokmi. Takže Ehm, mám pocit, že je to úplne smiešne. Nie som spokojný s týmto návrhom, ale nie preto, že by sa mi ten samotný návrh nepáčil, ale preto, ako vyzerá ten systém. Takýmito postupmi ničíme Európsku úniu. Ehm, ľudia neveria v Európsku úniu, takže ja som skutočne nahnevaný. Samozrejme, môžeme si nájsť rôzne výhovorky, prečo niečo nezavedieme, ale ja som naozaj nahnevaný. Myslím si, že by sme e, okamžite mali konať, mali by sme okamžite zaviesť spoločnú nabíjačku a už tu veľmi dobre zaznelo, že e, dnes už používame bezdrôtové nabíjačky, e, zaostávame za trhom, ale Apple používa bezdrôtové nabíjanie len pre zariadenia Apple. E, prečo to teda nenastavíme pre všetky mobilné zariadenia. To je z technického hľadiska veľmi jednoduché, ale samozrejme z marketingového pohľadu to nie je atraktívne. A nechcú zastupcovia priemyslu zaviesť e, spoločnú nabíjačku. Ide o ochotu zo strany priemyslu, ktorá tu chýba. Ja si myslím, že by sme mali ukázať Apple, že už si nebudeme kupovať ako spotrebitelia zariadenia Apple. Ako spotrebitelia sa môžeme tak rozhodnúť. Uh, áno, samozrejme, ja mám Huawei, to nie je také sexy ako Apple, ale uh, keď si kúpite Apple, tak máte pocit, že máte väčší sex appeal, ale v každom prípade podľa môjho názoru by sme mali vyslať jasný odkaz zástupcom priemyslu, že si nebudeme už kupovať takéto ich zariadenia. Ďakujeme veľmi pekne, pán Manders, za to, že ste nám pripomenuli E, to, čo sa udialo v minulosti. E, ja sa ospravedlňujem, musím ísť na školenie o sexuálnom harašmente, to je povinné, musím to absolvovať. Nie, že by ma táto diskusia nezaujímala, ale e, musím ísť na toto školenie. Dobre, ďakujeme. Pani Borza, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja som veľmi rada, že máme dnes príležitosť diskutovať o týchto dôležitých témach. Štatistiky poukazujú na to, že prírodné zdroje e, zaostávajú za spotrebou, takže e, to, čo príroda prirodzene produkuje, už nie je dostačujúce a máme čoraz viac odpadu v Európe. Ako mnohí z vás e, už povedali, ešte stále čakáme na výsledok opatrení, ktoré Európska komisia prijala. Už sme premrhali veľa rokov a teraz čakáme na prijatie delegovaného aktu o spoločných e, jednotných nabíjačkách. Dnes už tu zaznelo, že mnohí z nás majú viacero nabíjačiek, ktoré sme museli vyhodiť, pretože ich nepoužívame a naďalej si kupujeme nové a nové. Každoročne zahodíme 50 tisíc tón um, nabíjačiek. Ak by sme štandardizovali nabíjačky, ktoré sa používajú, tak by spotrebitelia ušetrili pol milióna eur A práve preto si myslím, že spoločné nabíjačky by mali byť dobrým krokom vpred smerom k udržateľnosti. Spotrebitelia si kupujú neustále nové mobily a um, tieto všetky problémy by sme mohli vyriešiť už v štádiu navrhovania týchto zariadení. Európska komisia zvažuje nové opatrenia. My by sme sa mali zamyslieť nad tým, do akej miery sú účinné a v prípade potreby by sme mali prijať aj novú legislatívu. Ďakujem. Slovo pani Gebhardt. <clears throat> Ďakujem pekne. Úprimne povedané, e, dobre rozumiem hnevu kolegu. Viem, ako sme práve pred desiatimi rokmi e, o tom diskutovali a že sme chceli to mať v legislatíve. veľmi dobre si na to pamätám a preto hm. e, si kladiem otázku, či Európska komisia urobila naozaj všetko, e, čo bolo v jej silách, hm. aby implementovala ten zákon, ktorý sme prijali pred tými desiatimi rokmi. Ako je možné, že 10 rokov potrebuje komisia na to, aby predložila nový návrh, namiesto aby mala e, riešenie, nie návrh. Tu treba naozaj popracovať nepatrím už k tým ľuďom, ktorí e, k Európskej komisii pristupujú veľmi v rukavičkách. Viem totiž, že ak komisia nechce, tak neurobi veci. A nájdu si 100 tisíc dôvodov, len, aby, len e, že to oni nechcú. Takto to nemôže ísť ďalej. Žiadame, aby to, čo rozhodol zákonodarca, komisia implementovala, aby si naozaj robila svoju prácu, pretože Jedna z principiálnych úloh komisie je predsa presadzovanie európskeho práva. Tak je to predsa v zmluvách o EÚ. A ja žiadam, aby to komisia robila. Zasa máme na stole návrh, ktorý e, zasa bude znamenať 10 rokov čakania a potom príde ďalší návrh a pritom neustále produkujeme čoraz viac odpadu, namiesto aby sme pre spotrebiteľov mali účinné riešenia Naozaj mne tiež dochádza e, trpezlivosť e, s touto obsahovou taktikou, ktorú neustále komisia a do problematiky vnáša. Ďakujeme. Pán Damiča. Ďakujem. O, nabíjačky sú zdrojom príjmu. My sa na to pozeráme z pohľadu e, spotrebiteľa, to je samozrejme najlepší pohľad, ale pre spoločnosti je to zdroj príjmu. Napríklad Samsung vyrába inú nabíjačku pre Samsung 7 mobil a 9. Prečo? Pretože môžu e, si naučtovať za každú nabíjačku 30 libier. Neexistuje páka, ako by ich prinútite to zmeniť. Iba zákon. Tých e, 30 libier prenesú na cenu telefónu. A čo budú robiť ľudia? Kúpia si telefóny v Ázii, niekde inde. Takže treba spojiť úsilie so Spojenými štátmi a s Ázijčanmi, aby e, sa vytvoril tlak na Apple a Samsung. Zasa to inak bude 10 rokov snahy, e, kde budeme sa e, naháňať ako mačka a myš a tie, e, nič e, nemôžno porovnávať e, tie, tie tony odpadu e, nabíjačiek s, s tým, čo na tom e, spoločnosti zarobia. Pán Koleja. Ja by som rád hovoril e, e, o softvéri e, v uploadoch softveru v tejto smernici. Mám tu špecifickú poznámku, pokiaľ ide o e, smernicu o radiozariadeniach a uploadoch. Ide nám o bezpečnosť výrobkov. Chcem vás upozorniť na prípadné újmy, ktoré môžu vzniknúť, ak tu nebudeme mať e, reguláciu otvorenými technológiami. Sú tu zariadenia na trhu, ktoré e, sa dajú použiť s, s bezplatnými e, softvermi a softvermi z open source, z otvorených zdrojov a e, tu je samozrejme sloboda využívania softveru k snahe zlepšiť a rozvinúť a zabezpečiť e, software a zariadenia, ktoré majú k dispozícii a ktoré používajú. Určite by bolo dobré, určite by bolo naozaj na škodu, ak by sme toto nemali na pamäti, ak by sme brzdili trh a inovácie na trhu, ak by sme e, zastopli tieto e, praktiky, aby naozaj vlastne mohli využívať e, užívateľi a zariadenia tak, ako si želajú a používať softvery, aké chcú. To má veľký dopad na samozrejme fungovanie vnútorného trhu ani Šaldemoze. Chcem len podporiť holandského predrečníka, takisto Evelyn. Po toľko rokov čakáme na spoločnú univerzálnu nabíjačku. Je to naozaj hamba pred voličmi, že sme e, nesplnili naše e, sľuby. Sme predsa EÚ, mali by sme to vedieť plniť my sme tu na to, aby sme regulovali trh. Viem, že sú tam štandardy. Keď trh funguje dobre, máme ho regulovať. Je to naozaj zahambujúce, keď hovoríme o, o občanom o EÚ. Ja často hovorím práve o dobrom príklade, kedy sme plnili svoje sluby, ale oni sa ma pýtajú, prečo nič nerobíte? Ja poviem, že z mnohých dôvodov, ale to nepostačuje. Inak by sme to nemali predávať e, navonok ako výsledok. Je každý z nás sa z toho môže poučiť. Potrebujeme sa tu zlepšiť. Nemôžeme čakať ďalších 10 rokov. Pani eh, Leitau Marquez. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Hoci už skoro všetko bolo povedané, a ja by som predsa len sa chcela vyjadriť k tejto téme. Eh, my sme poslanci, ehm, mali sme kampaň, boli sme zvolení a um, máme predsa zodpovednosť pred našimi občanmi a občankami, občankami. Je jasné, že pre občanov Európskej únie je najdôležitejšie to, čo súvisí s ich každodenným životom. Mali sme tu roaming, čo bola veľmi dôležitá téma pre všetkých občanov. A ehm, Teraz mám pocit, ako keby sme všetci zabudli na snahu e, zaviesť spoločnú nabíjačku, pretože si tým nevieme nabiť hodinky a zariadenia, všetky, ktoré máme a tak ďalej. Ale predsa len ide o dôležitú tému a ako som povedala, témy, ktoré majú dopad na spotrebiteľov, ale aj na životné prostredie, sú nesmierne dôležité a mali by sme sa im venovať viac. A bola by som rada, keby Európska komisia um, si vypočula um, to, čo chcem teraz povedať. Uh, dohody sú veľmi pekné, dobrovoľné opatrenia uh, sú veľmi pekné, ale uh, čo ďalej? Je možné, že v budúcnosti budeme používať zariadenia, ktoré budú úplne iné, budú si vyžadovať úplne iné nabíjačky, takže by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako prijať nové opatrenia, e, tak aby boli udržateľné aj do budúcna. Chcem, aby Európska komisia vedela, že Európsky parlament bez ohľadu na to, akú skupinu ide alebo akých poslancov ide, e, chce, aby e, tieto opatrenia boli prijaté a aby sme ich prijali tak, aby boli platné aj do budúcna. My určite podporujeme intervenciu, ktorá by bola efektívnejšia a rýchlejšia Ehm, myslím si, že tie opatrenia, ktoré sme prijali doteraz, eh, nie sú dostatočne presvedčivé. Myslím si, že by sme mali sa zamyslieť nad tým, ako to nastaviť tak, aby skutočne už sme tie kroky, ktoré chceme zrealizovať, aj zrealizovali. Ďakujem. Uh, Ďakujeme. Posledný rečník na zozname je pán Kovačev. Ďakujem. Možno som naivný, ale pamätám si, že v roku 2009 keď pani Kuneva eh, bola eh, našou komisárkou, eh, práve sme avizovali občanom tú jednotnú univerzálnu nabíjačku. Bol som rozhodnutý to prijať, ale teraz je to dokonca ešte horšie. Vy ste hovorili o Samsungu. Je to, ako ste hovorili, každý typ Samsungu, osmička, desina majú inú nabíjačku, veci sa zhoršili, musíme naozaj plniť, čo sme slúbili, a žiadať Komisie aby sa čosi dialo. Možno som naivný a povedia mi, že treba prijať štandardy iPhone a tak ďalej. Sme trh s 500 miliónmi spotrebiteľov a, a my môžeme stanoviť určité štandardy, normy, dať ich Google, Samsungu, iPhoneu, ak chcú predávať na našom trhu, mali by sledovať, plniť naše požiadavky a naše zákony. Ďakujem. Ďakujem za všetky otázky. Teda teraz poprosím našeho kolegu z komisie, aby komentoval mnohé, mnohé poznámky k nabíjačkám, ale i k ďalším témam. Začnem eh, otázkou, ktorú som zavodol v prvom kole. Či zvažujeme ďalšie kroky okrem tých troch oblastí práce, život. Je tu ale oblasť, kde sa momentálne pozeráme na problematiku, ešte sme sa nerozhodli, či je vhodné zvážiť využívanie e, pomoc Európskeho parlamentu, aby sme e, sa bavili aj o zariadenia, ktoré by mohli uškodiť sieti. Ako som už spomenul, vrátim sa k štúdiám o dopadoch pozrieme sa na e, záber pôsobnosti a malo by nám byť jasné, že ak komisia sa rozhodne pre návrh, buď e, sa bude venovať e, malým alebo stredne veľkým prenosným zariadeniam, v tom prípade by to mohol byť ak delegovaný a ak záber bude širší, vzhľadom na technologické možnosti, bude to musieť byť postup spolurozhodovania pokiaľ ide o, užit- o, efektívne e, na- zaobchádzanie so zdrojmi a odpad, mali ste e, e, pravdu, samozrejme, o, behové hospodárstvo, ekodizajn, to všetko sú veci, na ktoré sa treba pozrieť. Upresním fakticky, hoci to nemá dopad na dnešnú diskusiu, chcem len upraviť fakty. Nezačali sme diskutovať s predstaviteľmi priemyslu nie je to 10 rokov, je to asi 5 rokov, v roku 2014, kedy sme e, bez síce veľkého úspechu, ale začali diskutovať o spoločnom vyhlásení. Pokiaľ ide o free software, užívateľov voľného softwaru bez e, Vyzvali sme užívateľov takéhoto softwaru ďalších takisto nezávislých e, zadávateľov. Ehm, v júni tak to bolo, riešili sme nákladovú činnosť a pri tomto delegovanom akte chceme zistiť, či ide to naozaj software, ktorý má negatívny dopad na ehm, to, či tento, toto zariadenie má, e, splňa požiadavky. Software, ktorý nemá negatívny dopad na, ta, na toto zariadenie, na táto iniciatíva nebude mať dopad práve na tomto základe ten feedback, ktorý máme od predstaviteľov malých a stredných podnikov, ktoré vyrábajú software na základe voľných licencií, ich feedback je taký, že vedeli by podporiť možné delegované akty, ak tu bude príslušná zodpovednosť výrobcov zariadení. A takisto sú tu jasne definovaní developeri softveru, nechceme regulovať oblasť voľného softveru, ale softveru, ktorý by potenciálne mohol byť problematický, pokiaľ ide o, e, o vy, vy, schvaľovanie e, zariadení, či plnia požiadavky. Tým môžeme uzavrieť tento bod programu. Ďakujem vám a prejdeme k bodu 6 našeho programu a, a to je ďalšie E, zasadnutie e, kontrolné, pokiaľ je voľný tok údajov. E, nariadenie 1807 je tu pán Šastane, šéf oddelenia v rámci DG Connect. Len zopakujem, že, kontrolu Európskeho zákona, že chceme kontrolovať implementáciu Európskeho zákona. Do platnosti to vstúpilo v novembri minulého roku Ide o integrovanejší e, európsky trh, pokiaľ ide o ukladanie e, údajov a ďalšie spracovanie údajov. A vzhľadom na veľký význam údajov v digitálnej ekonomike, nielen kvôli umelej inteligencii, je dôležité, aby sa plne implementovalo toto nariadenie, aby sme uspeli, pokiaľ ide o uchopenie potenciálu e, pre dátové trhy v EÚ. Máte k tomu príslušné materiály, e, ak potrebujete. Teraz dám slovo pánu Šastanetovi asi na 10 minút, aby nám tému predstavil. Ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali. Ďakujeme za pozornosť tohto výboru, ktorý venuje tejto keď Je dôležité, že práve toto nariadenie o voľnom toku neosobných údajov e, bude plniť svoje základné ciele. Toto nariadenie je rozhodujúcou časťou e, digitálneho trhu spolu s nariadením o všeobecnej ochrane dát vytvára jednotný e, priestor pre údaje v Európskej únii. Prosím, začníme s prezentáciou. Máme pre vás niekoľko priesvitiek totiž. Spolu e, s nariadením o všeobecnej ochrane údajov vytvára sa tu spoločný e, priestor pre dáta, kde môžu tieto voľne plynúť medzi e, krajinami. Obe zložky nariadenia vedú k doteraz neznámej miere regulácie údajov, takisto voľný pohyb všetkých údajov, osobných i neosobných údajov sa zabezpečuje naprieč EÚ voľný tok nepersonálnych údajov a nariadenie v tomto ohľade sa týka e, podnikov, e, ktoré v, e, sú v tejto oblasti aktívne a chcú, byť, chcú prispieť schopnejšiemu trhu EÚ, aby sme mali spolahlivejšie cloudové služby. Cloud samozrejme je principiálnou súčasťou pre ukladanie údajov a ich spracovanie v EÚ. Širšie možno povedať, že toto nariadenie bude e, na užitok užívateľom cloudových služieb za nižšie ceny a za vyššej kvality. Voľný tok údajov bude pomáhať ekonomickému rastu a inováciám v ich digitálnom priestore. E, cloudové e, služby a infraštruktúra sú dobré pre využívanie umelej inteligencie, blockchainov alebo big data, takisto tieto technológie všetky budú e, bežať na cloudových technológiách. Cloud by mal byť čo najneobmedzenejšou e, kapacitou na ukladanie dát a ich spracovanie v rámci EÚ a je nevyhnutné pre e, digitálnu, podporovať digitálnu transformáciu pre všetky európske podniky. Ďalšia presvietka poprosím. Voľný pohyb neosobných údajov zabezpečuje vlastne zákaz neopodstatnených e, požiadaviek pre lokalizáciu dát zo strany verejných e, zložiek. Verejná e, teda bezpečnosť vo verejnom priestore, e, ak sú tu nejaké národné lokalizačné požiadavky, ak sú opodstatnené, tak je e, to prípustné. Na to ale kladie komisia výrazný dôraz, teda to opodstatnenie. Momentálne členské krajiny e, realizujú proces due diligence, preverujú národné e, legislatívy aj na regionálnej a lokálnej, lokálnej úrovni, nielen na národnej, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa lokalizácie údajov. My sami sme e, identifikovali reštrikcie v tejto oblasti lokalizácie dát v mnohých e, prípadoch, napríklad finančné údaje v oblasti zdravotníctva, v zdaňovaní, v účtovníctve a v údajoch e, firiem. To sú tie hlavné oblasti lokalizácie dát a požiadaviek, takisto vo verejnej správe. Európska komisia tu bola veľmi proaktívna, podporujeme členské krajiny pri týchto kontrolách národných legislatív, organizovali sme neformálne stretnutia s členskými krajinami v apríli, krátko pred vstupom do platnosti, aby sme podporili členské krajiny v implementácii. Komisia tiež e, realizuje bilaterálne stretnutia s členskými krajinami, aby sa revidovali osobitne problematické národné legislatívy. Zasa sme tu veľmi proaktívni. Očakávame, že v máji 2021 akékoľvek neopodstatnené obmedzenia lokalizácií dát e, budú musieť byť stiahnuté. Členské krajiny už informujú o nových požiadavkách lokalizácie dát na základe e, e, systému informácií. TRIS sa volá tento systém, určite ho poznáte a veríme, že toto zvýši, zvýši transparentnosť a e, informovanosť o tých niekoľkých zostávajúcich obmedzeniach e, brániacím lokalizácii údajov. Takže nevynachádzali sme e, koleso na novo, jednoducho len využívame nástroje a implementujeme tie, ktoré nám poskytuje jednotný trh. Členské krajiny nám hovoria takisto o jednotných kontaktných miestach čo nám uračni, uľahčí mechanizmus e, začlenovania a čles tu je takisto nová, na toto určená e, Európs- e, web stránka, ktorá má názov Your Europe Portal. Podniky teda môžu nájsť nevyhnutné informácie o ich právach, pokiaľ ide o voľný tok údajov neosobnej povahy v EÚ pokiaľ ide o zábezpeky, aby mohli mať prístup cezhranič, cezhranične k údajom, veľmi to, že si to želali krajiny, je tu ten inkorporačný mechanizmus, ktorý vytvára jednotné kontaktné body. Pár slov teda k dokumentom, e, ktoré sa týkajú zmiešaných e, datasetov. To je niečo na tom trval veľmi Európsky parlament, takže komisia splnila svoje právne záväzky. Do konca mája tohto roku sme e, takéto usmernenie zverejnili o interakcii medzi, touto, medzi GDPR a týmto legislatívnym nariadením, kde ide hlavne o datasety, kde sú osobné aj neosobné údaje. Cieľom tohto dokumentu e, je, e, sú hlavne podniky. Snažím sa tu naozaj o niečo praktické, aby podniky pochopili lepšie, ako e, tieto dva, dve, dva legislatívne návrhy majú uplatňovať a ako z nich môžu čerpať prínosy. E, takže týmto zmiešaným e, e, datasetom tu sa zaoberáme viacerými aspektami, vysvetľujeme osobné údaje a neosobné údaje. Vysvetľujeme princíp voľného toku v oboch prípadoch nariadenia lebo sa k ním pristupuje e, odlišne v GDPR a v nariadení o voľnom toku iných ako osobných údajov. A vysvetľujeme aj prenosnosť e, údajov e, v týchto oboch typoch legislatívy, pretože je tam v obidvoch trochu odlišný. Pokiaľ ide o praktické situácie, vidíme, že datasety veľmi často majú oba takéto typy komponentov osobné, neosobné eh, údaje. A takže v takýchto praktických eh, prípadoch eh, je treba jasne ohraničiť, čo sú iné ako osobné údaje. A čo sú osobné údaje, to nemusí byť vždy jasné podnikom. Niekedy to závisí od kontextu. Uvediem praktický príklad. Napríklad, keď sa pozriete na daňové záznamy nejakých firiem, môžete mať do veľkej miery iné ako osobné údaje, ale na konci Eh, tam budete mať eh, napríklad podpis eh, nejakého úradníka, ktorý, úradníka, ktorý túto správu podpisuje a to je osobný údaj Takže tu e, ide opäť o e, prípad zmiešaného datasetu. No pokiaľ ide o dereguláciu, e, v úvode sa hovorí, že nariadenie sa týka iných ako osobných údajov v čiastočne zmiešaných datasetoch a nejako to neovplyvňuje GDPR. To by som chcel zdôrazniť na tomto mieste opäť nejako tu nie je eh, ovplyvnené aplikovanie GDPR. Pokiaľ ide o interakciu medzi týmito dvoma typmi legislatívy, eh, v prípade datasetov, eh, ktoré majú oba tieto kategórie údajov, Regulácia sa vzťahuje na neosobnú časť datasetu a GDPR na osobnú. A ak obe e, e, tieto časti e, údajov sú navzájom naozaj silne prepojené, nie je možné ich oddeliť, či už preto, že by to bolo veľmi nákladné, alebo technicky to nie je možné, tak GDPR sa vzťahuje na celý dataset. Toto by som chcela opäť zdôrazniť Takže aj keď tu máte e, e, malú e, kvantitu osobných údajov, GDPR by v takomto prípade sa uplatňovalo na celý súbor údajov. Toto teda do detajlov vysvetľujeme v tomto vodítku a firmy sa vyjadrili, že je to naozaj dosť praktická príručka, ktorá dobre objasňuje oba tieto typy legislatívy, čo obnášajú a ako navzájom vstupujú do hry, takže je to praktické pre európske podniky. Ďalšia priesvitka. Tu by som vám chcel porozprávať o samoregulačnom aspekte eh, tejto, eh, tohto nariadenia okrem toho, že tu ide o právnu istotu pre podniky, pokiaľ ide o spracovanie e, údajov kdekoľvek chcú na území Európskej únie. E, táto regulácia e, chce aj vytvoriť dôveru v služby spracovania údajov. Spomínate si určite, že, sú tu dve, že to boli dve hlavné bariéry pre voľný tok týchto údajov na národnej úrovni a potom ešte aj e, postupy e, uzamykania, e, pokiaľ ide o predajcov. Takže sme tu vytvorili dve pracovné skupiny koncom roku 2017. Komisia je pozorovateľom v týchto dvoch pracovných skupinách SWIPO pracovná skupina chce vytvoriť e, e, postupy pre e, poskytovateľov cloudových služieb, ako sa predpokladá v článku 6 nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov. A v tom druhom prípade sa tiež teda pracovná skupina zaoberá dôležitým aspektom, mierou Eh, istoty, bezpečnosti údajov, pokiaľ ide o poskytovateľov kladových služieb. Ehm, na slade vidíte, že tieto samoregulačné stontia sa nekonali len v Bruseli, navštívili sme viacero hlavných miest EÚ. Miestne podniky nám pritom e, e, pomohli facilitovať tieto zasadnutia. Fungovalo to veľmi dobre. E, pomohlo nám to zainvolovať miestne podniky, čoraz viac sa ich zapájalo v dôsledku takýchto zasadnutí fyzicky v rôznych častiach Európy. chceme takto ehm, vlastne podporovať aj participáciu malých a stredných podnikov. Posledná priesvitka bude prezentovať eh, eh, vlastne data porting špecifický eh, Článok 6 hovorí o tom, že je treba vypracovať kódex správania sa, pokiaľ ide o cloudovú infraštruktúru a cloudové služby. Očakávame, že priemysel takýto kódex vypracuje včas eh, k eh, konferencii, ktorú organizuje fínske predsedníctvo koncom novembra. Nede tu len o kódex eh, správania sa, ale aj o to, ako firmy a poskytovateľia cloudových služieb tento budú aplikovať. Takže komisia nebude hodnotiť len, ako tento kódex správania sa E, sa vytvoril, ale aj ako zvýši mieru e, fluidity na trhu pre používateľov cloudov. Takže bude prakticky, praktické pre európske e, podniky zmeniť poskytovateľov cloudov. Bude to menej finančne nákladné, než tomu bolo pred predložením tejto legislatívy. Toto budú teda kľúčové hodnotenia z našej strany. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Pokiaľ ide o tento legislatívny návrh, má naozaj bezprecedentný potenciál pre európske podniky, aby tieto mohli plne e, využívať datovú ekonomiku, ale ešte stále treba odviesť veľa práce, aby sme zabezpečili, že sa zrealizujú tie e, pôvodné zámery a prísľuby e, tejto legislatívy. Ďakujem, pán Šastané. E, slovo dostanú kolegovia, ktorí sa venujú tejto téme, počnúť s pánom Kovačevom z EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať aj komisii za jej e, e, input k tejto časti nášho zasadnutia. chcem využiť túto možnosť, aby som vyjadril silnú podporu skupiny EPP pre túto tému. Naša skupina sa vždy e, zaoberala touto témou odstraňovania e, obmedzení voľnému toku iných ako osobných údajov v EÚ. Je to veľmi dôležitý milník pre naozaj vytvorenie digitálneho vnútorného trhu. Ehm, zabezpečenie eh, hospodárskej súťaže, konkurencie schopnosti eh, a takisto aj lepšie situácie pre spotrebiteľov. V tejto súvislosti by ma viac eh, toho zaujímalo, keby ste mohli vyjadriť k tomuto kódexu správania sa ktoré majú koncom mesiaca vypracovať podniky. Viem, že komisia je len pozorovateľom, ale E, predsa len sa treba venovať hlboko implementácii tohto kódexu správania sa komisia, e, zahájila e, verejné konzultácie, vytvorila dve pracovné skupiny, aby sa zabezpečilo, že tento kódex bude dobre vypracovaný, ale mohli by ste nám popísať, ako chcete zabezpečiť, že jednotlivé subjekty začnú kódex správania sa uplatňovať, keďže je dobrovoľnej povahy? A okrem toho um, revidovanie nariadenia, uh, chcel by si k nemu pristúpiť aj skôr, pokiaľ by ste si všimli, že je tu miera, nízka miera um, využívania tejto legislatívy, tohto kódexu. Ďakujem um, pani Šaldemoze. Ďakujem pekne komisii za odprezentovanie týchto aktuálnych informácií. Zdá sa mi, že len včera sme prijali e, túto legislatívu, ale zdá sa, že je naozaj veľmi dôležitá, významná. Odkazujem aj na diskusiu, e, ktorú sme viedli, keď sme príjmali tento legislatívny návrh. Na jednej e, strane ide o E, neosobné údaje. Na druhej strane čoraz viac riskujeme, že spolu s neosobnými údajmi tu e, budú aj e, osobné údaje. A teda Zaujímavá, či sa komisia dostatočne venuje tejto tematike. Takže čo robíte preto, aby ste garantovali, že v prípade, keď nebude možná anonymizácia údajov, sa e, e, vlastne e, znemožní tento voľný tok údajov. Takže čo chcete robiť, aby ste zamedzili takémuto riziku, keď nebude možné anonymizovať údaje. Ďakujem vám za vašu prácu a ďakujem aj za teda tie ďalšie úsmernia, ďalšie informácie, ktoré očakávame ku koncu novembra tohto roku. Ďakujem, slova pani Charanzová, Renew. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem komisii Pierovi. Už dlho sme vás nevideli. Starostlivo som si vypočula vašu prezentáciu aj teda na tému uzmernenia. Mám viacero otázok, e, pokiaľ ide o tie národné jednotné informačné miesta. Mohli by ste nám poskytnúť bližšie informácie, či už existujú vo všetkých členských štátoch, či sú využívané e, všetkými stranami. Ja som veľkou fanúškou tejto iniciatívy, ale treba zabezpečiť, aby e, fungovala v praxi. A e, po druhé, počas trialógu, myslím, že si všetci spomíname na to, ako sme viedli diskusie na technickej aj politickej úrovni o, o požiadavkách týkajúcich sa eh, miesta, kde sa dáta eh, nachádzajú a relevantnosti, pokiaľ ide o kontrakty eh, verejného obstarávania. Pýtam sa, táto, tieto, tieto veci sú známe aj na lokálnej a regionálnej úrovni členských štátov. Zabezpečili členské štáty, že regionálni a lokálni zástupcovia si to uvedomujú a teraz k zmiešaným datasetom. Ako môžete zabezpečiť e, uplatňovanie GDPR v prípade e, týchto? A mám e, pravdu, že to chápem tak, že GDPR GDPR má tiež prevahu, ak sa nejaká firma rozhodne neoddelovať osobné a neosobné údaje aj tam, kde by to teoreticky bolo možné ich oddeliť. A napokon eh, kódex eh, správania lehotov je 29. november, eh, takže už čo chvíľu bude to teda hotové k tomuto dátumu. No a moja posledná otázka k týmto, opäť k týmto súborom e, dát. Ako ste e, sa už aj vyjadrili, e, Veľmi ma zaujímal bližší feedback zo strany automobilového priemyslu. Ako rozmýšľate nad narábať s teraz údajmi generovanými vozidlami a teda aký je feedback z vašej strany k tejto téme. Ďakujem za e, zelených a e, FF pán Koleja. A moj, a moja kolegyňa musela odísť na zasadnutie iného výboru, takže e, v jej mene chcem položiť jednu otázku, ktorá ide podobným smerom ako otázka, ktorú položila pani Šaldemoze. Ako už povedala komisia, vo znamení, eh, keď eh, to zoberieme štúdiu eh, robenú pre Európsky parlament v prípade kombinácie datasetov, je tu v určitých prípadoch možná aj reverzibilita. Univerzita z Louvain, aj Imperial College v Londýne toto potvrdili je možné e, následne opätovne identifikovať e, e, jednotlivcov aj po anonymizácii údajov. Takže čo chceme urobiť, aby sme znížili toto riziko opätovného zosobnenia údajov? Predpokladá komisia nejaké ďalšie e, objasnenie e, v súvislosti s e, vysledovaním údajov a zabezpečenie dodržiavania GDPR? Ďakujem, pán Kolaja. A teraz pani Joron. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za túto prezentáciu. Priznávam, že tieto úsmerne európskej komunikácie k toku neosobných údajov ma úplne neuspokojila. Časť e, týchto datasetov je zmiešaná, nie sú, ani, nie sú úplne e, teda e, neosobné a neosobné. Je to riziková oblasť, oblasť napríklad zdravotná, genetické informácie. Mohli by sa k tomuto bližšie vyjadriť, prosím. No a nespomínajú sa to ani konkrétne sankcie v prípade porušenia. Ehm, veľmi často sa teda obchoduje s takýmito údajmi, preto musíme zabezpečiť vyššiu mieru e, ochrany, e, sankcie, riedenie, e, riedenie sporov. Myslím si, že tu naozaj existuje dilema. Ehm, Francúzsko sa momentálne zaoberá touto otázkou, pokiaľ ide o lokalizáciu všetkých údajov na svojom území à notre compréhension. Comment peut-on aider ako môžeme e, pomôcť e, nám konať, e, pokiaľ ide o neeurópskych aktérov. Chcem sa spýtať, či ste pozorovali aj nejaké pozitívne výsledky po prijatí tohto nariadenia a tiež sa chcem spýtať, či ste zvažovali aj situáciu vo Francúzsku porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Ďakujeme, pán Bielan. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja chcem privítať zastupcov komisie a som veľmi rád, že nám povedali viac o, nedavnej o implementácii, ktorá nedávno začala. Vzhľadom na to, že údaje sú momentálne, majú väčšiu hodnotu ako ropa, tak sú veľmi dôležité pre hospodárstvo. Bohužiaľ, ale sa nedajú um, efektívne využívať bez um, heterogénneho uh, právneho rámca. Legislatíva v voľnom toku údajov nastavila vysoké očakávania pre účastníkov trhu, ktorí nedočkavo čakajú na tento návrh. E, v každom prípade ale zavedenie nového, novej legislatívy je len prvým krokom na dlhej ceste k úspechu. Preto využijem túto príležitosť na to, aby som sa vás pýtal na pokrok pri implementácii, predovšetkým pokiaľ ide o E, členské štáty, ktoré sa stiažovali na to, že sa takýmto spôsobom e, bráni voľnému toku údajov a tak ďalej. Rád by som poukázal na tabulku regulačných bariér v dokumente komisie. Chcem sa spýtať, ako komisia monitoruje tento proces a aký je plán na to, aby nakoniec všetky členské štáty e, implementovali túto novú legislatívu nedávne zverejnenie eh, veľmi potrebných usmernení komisie eh, hovorilo o splňaní novej legislatívy, ale zároveň sa tam neuvádzajú alebo neriešia všetky komplexné stránky tohto nariadenia. A práve preto si myslím, že je dôležité eh, zdôrazniť kľúčovú úlohu už spomenutých jednotných kontaktných bodov. Bohužiaľ, E, tak, ako je to nastavené teraz, e, vaša web stránka a portál uvádza len 7 členských štátov, ktoré už majú vymenovaných zástupcov ako jednotné kontaktné body. E, čo sa stane v prípade, že ostatné členské štáty nebudú konať včas? Máte nastavený nejaký konkrétny harmonogram, ako spustiť tento proces? Je dôležité, aby na členské štáty bol kladený dostatočný nátlak ešte pred tým, než bude vydaná správa o implementácii v roku 2022. Za Engel, pani Konečná, chcete sa prihlásiť o slovo? Nie. Mám tu ešte dve mená na zozname. Ak súhlasíte, tak im dám slovo a potom dáme slovo pánovi Šastanetovi. Pán Šváb, nech sa páči. doplním, alebo pridám sa ku kolegovi Kovačovi. Myslím si, že návrh tohto, tohto nariadenia je úspechom pre zlepšenie ochrany na dátovom trhu. Veriť, e, že keď zabezpečíme údaje na národných trhoch, že využijeme, že je to výhodou pre e, spotrebiteľov. To nacionalisti vždy hovoria tu v parlamente, že je dobre ukladať e, údaje národne. To je nesprávny smer v digitálnom e, období. Iba takouto spoločnou ochranou máme šancu v tomto digitálnom období lepšie rozvíjať európsky digitálny trh a, poskyt, a, a takto vieme poskytnúť občanom adekvátnu ochranu. Osobné údaje tu zohrávajú samozrejme veľmi dôležitú úlohu, takisto smernica o ochrane osobných údajov, ale treba si vlastniť, že keď spoločné údaje, ktoré nie sú e, osobnej povahy, keď ich nevyužijeme spoločne, tak vlastne sa z, premešká dôležitá šanca e, voči konkurencii. Chcem vedieť od komisie, aké sú odozvy e, u členských krajín, či tieto spoločné výzvy pre spoločné využitie týchto údajov nie sú len e, hospodárskej e, povahy, ale je to aj na obranu proti útokom a že parlament tu by mohol pomôcť e, tak, že požiadavky na kybernetickú bezpečnosť v budúcich rokoch zvýšime. Thank you. Mrs. Ďakujeme, pani Lejto Markeš. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ide skutočne o kľúčovú otázku, No, nielen z európskeho pohľadu, ale aj z celosvetového pohľadu. Európe by sa totiž malo podariť prostredníctvom rôznych regulačných pilierov e, vytvoriť si jednotný trh pre údaje. A nehovorím len o mm, ekonomickom uhle pohľadu, hoci údaje majú mm, obrovskú ekonomickú hodnotu, ale e, hovorím aj o dôležitosti pohľadu podpory verejnej mienky a mm, verejných politík. Samozrejme, musíme chrániť súkromie osôb, musíme rozlišovať medzi údajmi, ktoré majú byť pseudo-anonymizované, napríklad údaje súvisiace so zdravotným stavom a zdravím. To sú údaje, ktoré by mali byť pseudo-anonymizované ale musíme rozlišovať medzi takýmito údajmi a neosobnými údajmi. Ale riziko tu bude vždy, pretože v digitálnom svete vždy existuje nejaká miera rizika. E, ja sa ale chcem vyjadriť k tomu, čo povedala komisia. Veľmi pekne ďakujem, že ste nadniesli túto otázku a to sú cloudové služby. V mnohých členských štátoch sa diskutuje o tom, e, aké je to správne miesto, kde by sa mali e, skladovať údaje v digitálnom svete, pretože na prvý pohľad sa zdá, že digitálne údaje sú v bezpečí, bezpečí, ale v skutočnosti vôbec v bezpečí nie sú. Mali by tieto údaje byť v nejakom súkromnom klaude, vo verejnom klaude, Práve preto by som bola veľmi rada, keby ste nám mohli poskytnúť viac informácií o tejto téme. Myslím si, že by to bola obrovská pridaná hodnota Európy. Už sme tu diskutovali o nabíjačkách a toto by možno bol taký ďalší, ďalšia pridaná hodnota, keby sme mali nejaký, nejakého spoločného poskytovateľa cloudových služieb v celej Európe, ktorý by sa e, využíval na tieto účely. Myslím si, že by to bolo veľmi dôležité pre verejný sektor, e, ktorý každý deň čelí nátlaku zo strany obrovských firiem, ktoré poskytujú takéto cloudové služby. Nebudem hovoriť konkrétne mená spoločnosti, ale všetci vieme, že tu máme obrovských poskytovateľov takýchto služieb a kontaktujú um, zástupcov miestnej samozprávy a snažia sa ich presvedčiť, že my sme tí najlepší, my vám poskytujeme najbezpečnejšie služby a tak ďalej. Takže možno by bolo dobré mm, sa ujednotiť na tom, čo je vlastne najlepšie pre tie e, verejné orgány. Ďakujeme veľmi pekne, pán Šastane. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto relevantné otázky. Možno by som začal e, s otázkou implementácie v členských štátoch. Z praktického hľadiska momentálne prebieha revízia po jednotlivých členských štátoch, takže máme zoznam e, obmedzení na lokalizáciu údajov, ktoré sme identifikovali v posúdení vplyvu a dívame sa na jednotlivé členské štáty. Máme bilaterálne stretnutia so zástupcami členských štátov a dívame sa na tie identifikované požiadavky na lokalizáciu údajov. Je veľmi zaujímavé, že členské štáty, ktoré skúmajú národnú legislatívu, našli aj ďalšie požiadavky na lokalizáciu údajov, ktoré predtým identifikované neboli. A myslíme si, že to súvisí s tým, že podniky v rôznych sektoroch európskeho hospodárstva prechádzajú digitálnou transformáciou a vzhľadom na to, že v minulosti takéto požiadavky na lokalizáciu údajov neboli, tak teraz um, vyvstávajú ako nové a práve preto v niektorých členských štátoch sa našli takéto dodatočné doplňujúce požiadavky. Členské štáty berú túto aktivitu veľmi vážne Jeden z problémov, ktoré vnímame pri týchto stretnutiach, a tým sa možno aj vysvetľuje um, isté omeškanie, mm, vytvorenie jednotných kontaktných bodov v niektorých členských štátoch, tak ako je to uvedené na, na našom informačnom portáli. Tam môžete vidieť, že máme 12 členských štátov, ktoré si stanovili takéto jednotné kontaktné miesta. A um, dôvodom je horizontálna povaha tohto nariadenia. Na vnútroštátnej úrovni je veľmi ťažké nájsť jedno ministerstvo alebo jeden kompetentný orgán, ktorý by sa staral o e, túto horizontálnu záležitosť, ktorý by na to mal kapacitu. E, takže z nášho pohľadu musíme povedať, že nejde o to, že by členské štáty neboli zodpovedné alebo že by um, nechceli konať, skôr je problém nájsť ten orgán alebo to ministerstvo, ktoré by sa malo starať o takúto horizontálnu vec. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, už sme využili um, činnosť v rámci samoregulačného rámca, aby sme kontaktovali firmy a oboznámili ich s tým, že verejné obstarávanie nemôže byť využité na obmedzenie údajov a ich lokalizáciu. Takže myslím si, že sa nám podarilo šíriť osvetu v jednotlivých členských štátoch o tejto veci. Ako už tu zaznelo, nemáme zatiaľ žiadnu spätnú väzbu od firiem, že by toto bol problém, ale samozrejme e, túto tému ešte stále veľmi pozorne sledujeme, pretože to bola veľmi zásadná časť diskusie, keď sme diskutovali o tejto legislatíve. Pokiaľ ide o zmiešané datasety a deanonymizáciu, myslím, že treba pripomenúť, že práve v tom spočíva sila tohto legislatívneho spisu a tom je to iné ako GDPR, pretože tu nemáme žiadne medzery. Bez ohľadu na nejaký technologický vývoj, na umelú inteligenciu alebo iné digitálne technológie, e, vždy sa dajú údaje deanonymizovať. Nezáleží na tom, aké technológie využijeme, pretože údaje, ktoré nie sú osobné, aj keď budú deanonymizované zajtra alebo kedykoľvek v budúcnosti, máme ďalšie legislatívne spisy, ktoré sa uplatňujú a ktoré zabezpečujú dostatočnú ochranu údajov. Takže máme tu takúto veľmi hladkú, hladký prechod medzi jednotlivými legislatívnymi spismi a to je práve jeden z kľúčových benefitov e, samostatnej legislatívy pre neosobné údaje a osobné údaje, aby sme mali zabezpečené kontinuum um, voľného toku údajov. Aj pri zmiešaných datasetoch spoločnosti nemôžu oddeliť údaje, ale tieto dva legislatívne spisy riešia problematiku voľného toku údajov. Čiže hoci pre firmy nie je efektívne oddeliť tieto dve kategórie údajov, pretože je to príliš nákladné, alebo možno to nie je technicky zrealizovateľné, v každom prípade GDPR sa uplatňuje na všetky datasety, ale na tom nezáleží, pretože datasety môžu byť umiestnené kdekoľvek na území Európskej únie, takže sa uplatňuje e, aj ochrana osobných údajov, ale aj voľný tok údajov. Čiže je to v podstate na firmách, aby prijali rozhodnutie a aby umiestnili údaje kdekoľvek v rámci územia Európskej únie. Pokiaľ ide o kódex správania, sme v podstate presvedčení o tom, že e, tento kódex správania bude prijatý do konca novembra 2019, tak ako je to uvedené v nariadení. E, fínske predsedníctvo na 25. a 26. novembra zorganizovalo konferenciu, kde sa bude táto problematika riešiť. A Práve preto mm, veríme, že tento kódex správania bude prijatý a vytvorí sa aj e, právny subjekt, ktorý bude zodpovedný za implementáciu tohto kódexu správania. A súčasťou tohto mechanizmu e, bude aj vytvorenie mechanizmu žiadosti, e, sťažnosti, ktorí by mohli využiť takéto subjekty v prípade, že poskytovateľ cloudových služieb e, nebude postupovať v súlade s kódexom správania napriek tomu, že predtým s ním súhlasil. Takže myslíme si, že tu vytvárame taký solidný mechanizmus. Samozrejme, my ako komisia budeme veľmi obozretne e, sledovať praktickú implementáciu tohto mechanizmu a jeho efektívnosť. Zaznilo tu aj viacero otázok v súvislosti s prenosnosťou údajov e, na sektorovej úrovni. To je niečo, na čo sme sa zatiaľ nepozerali. Zatiaľ sme mm, to skúmali len z e, horizontálneho hľadiska, čiže sme sa nedívali napríklad na um, automobilový alebo zdravotnícky priemysel a tak ďalej. Ale v každom prípade to vnímame ako možnosť do budúcna, že by sme sa pozreli na uh, takúto rovinu ale v prvom rade sme chceli vytvoriť solidný základ, e, ktorý by sa dal používať horizontálne a potom sa môžeme pozrieť na jednotlivé sektory. Pokiaľ ide o požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, e, nemal som dosť času na to, aby som podrobnejšie vysvetlil, no, akú prácu sme uskutočnili, ale máme tu certifikáciu a E, máme už k dispozícii aj odporúčania súvisiace s vytvorením európskej schémy pre certifikáciu. To bude súčasťou malika um, kybernetickej bezpečnosti a e, budeme mať teda takúto certifikačnú schému E, ktorú budú môcť používateľia zo súkromnej sféry používať veľmi jednoducho, budú vedieť, čo všetko musia, aké kritériá alebo požiadavky musia splniť na to, aby získali certifikát. Takže komisia e, zatiaľ skúma tieto odporúčania a pozrieme sa na možnosť e, dať mandát agentúre ENISA, aby vyvinula takúto európsku certifikačnú schému. E, pomôže to nielen e, používateľom zo súkromnej sféry, ale aj zástupcom verejného sektora. Zároveň je to spôsob, ako zvýšiť dôveru verejného aj súkromného sektora v cloudové služby. E, toľko z mojej strany. Samozrejme rád zodpoviem na akékoľvek ďalšie otázky. Ďakujeme veľmi pekne, pán Šastane. Bohužiaľ nemôžeme ďalej pokračovať v tejto diskusii, lebo už nám vypršal čas, ale veľmi sa tešíme na to, že ste prišli medzi nás a dúfame, že znovu prídete. Zrejme chápete, že pre tento výbor je, ide o veľmi dôležitú tému, takže budeme eh, ju veľmi obozretne sledovať tak ako vy. Takže dúfame, že prídete v budúcnosti a poviete nám o tom, ako sa situácia vyvíja, pretože je to pre nás veľmi dôležité. Takže tým sa dostávame na koniec diskusie o tejto téme a prechádzame na ďalší bod programu. Nemáme dosť času alebo toľko času, koľko by sme chceli na diskusiu k tejto ďalšej téme. Waited, um, many... Ako viete, tak túto tému s veľkým záujmom sledujú viacerí z nás. Ide o predstavenie spoločného výskumného centra um, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu potravinových výrobkov a záverečnú správu pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca. Eh, rada by som teraz privítala pána Petinelliho z DigiGrow, Grow, pána Ulberta a pána Čajana z JRC, teda Spoločného výskumného centra, a um, vypočujeme si teraz krátku prezentáciu. Poprosila by som vás, aby ste sa držali rečníckého času asi 5 minút, pretože by sme boli radi, keby e, sa potom spustila veľmi aktívna diskusia na túto tému. Takže najprv pán Petinelli, nech sa páči, máte slovo a prosím predstavte nám záverečnú správu fóra na vysokej úrovni. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Dámy a páni, vážení poslanci, som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a môžem vám predstaviť správu, ehm, záverečnú správu Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za záujem, ktorý tento výbor prejavil v prácu Fóra. Rád by som vám na úvod povedal niečo o základných informáciách v súvislosti s fórum. Fórum združuje 50 e, e, členov, zástupcov členských štátov, ale aj zástupcov priemyslu a ďalších zainteresovaných strán. Toto fórum vytvorila komisia e, s cieľom monitorovať činnosti potravinového a poľnohospodárskeho reťazca. Zameriava sa predovšetkým na praktiky medzi jednotlivými podnikmi, ďalej sa zameriava na konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, ďalej na transparentnosť a e, ďalej na rozdiely medzi jednotlivými výrobkami, ktoré sú predávané na jednotnom trhu, teda tzv. dvojaká kvalita potravín alebo výrobkov. Som veľmi rád, že po dvoch rokoch práce sa nám podarilo e, venovať sa všetkým týmto spomenutým témam. E, v prvom rade by som sa chcel venovať dvojakej kvalite výrobkov. V marci 2017 Európska rada dala mandát fóru, aby riešilo túto problematiku a odvtedy e, sme viedli komplexné a produktívne dialógy so všetkými zainteresovanými stranami v hodnotovom reťazci a podporujeme účasť zástupcov spotrebiteľov. Všetci potvrdili postup komisie na základe dôkazov a vedy. Dali sme vedeckému centru pokyn, aby vytvoril metodológiu a kampaň na posúdenie rozsahu tejto témy a logiky e, v pozadí tejto témy. O chvíľu uvidíte výsledky tejto práce. Dnes máme e, silné zastúpenie tu o, z výskumného centra, ktoré pokrýva celé teritoriu. Záverečná správa hovorí o sérii dobrých skúseností. Neznahrádzajú centrálnu regulačnú prácu, ale ide len o pozmenenie o smernice. Momentálne tieto princípy dáva, uvádzame do života riešime otázku podvodov alebo duálnej kvality. Je to téma zložitá. Avšak dvojaká kvalita to je len časť práce. Ďalšia dôležitá téma to je otázka prekážok na jednotnom trhu. Prekážky sú naozaj e, zlé pre spotrebiteľov i podniky. Správa dáva jasné posolstvo, že musíme zabezpečiť lepšie presadzovanie na jednotnom trhu, podporovať bezpečie spotrebiteľov, aby sa nefragmentoval trh. Treba, treba a, e, po, bojovať proti teritoriálnym prekážkam. To sú neregulačné bariéry, ktoré vytvoria súkromní prevádzkovateľia E, to znamená, e, umožňuje im to smerovať rozhodovanie spotrebiteľov. Aby sa tieto e, postupy riešili, vyzdvihlo fórum potrebu lepšie identifikovať povahu a dopad týchto opatrení, kým sa nájdu vhodné spôsoby na ich riešenie. Fórum vyzýva komisiu, aby zisťovala dopady týchto zbrzdení trhu na jednotný trh a spotrebiteľov. Následne po tejto správe sme zadali štúdiu, ktorá bude zisťovať hĺbkovo o prekážky na dodávateľských reťazcoch. Fórum taktiež je jedným z najlepších hviezd e, krokov proti e, neférovým postupom v rámci dodávateľských e, reťazcoch. Ide tu hlavne o prípravu smernice. Fórum výrazne podporuje názor, že rozsah smernice by mal byť na, e, e pre, v prospech všetkých účastníkov a reťazca. E, smernica ide práve týmto smerom a vyzýva e, k dobrej transpozícii v členských krajinách. Rád by som spomenul takisto činnosť v oblasti digitalizácie, Ilustruje sa tu, že sa tu neberú do úvahy len e, aktuálne témy, ale aj dlhodobé príležitosti pre e, konkurencieschopnosť na dodávateľských e, potravinových reťazcoch. Sú tu politické odporúčania, ako vytvárať synergie napríklad medzi súkromným akademickým sektorom, s, po, s cieľom podporiť digitálne riešenia, ako hľadať najlepšie riešenia pre vzdielanie údajov a, a ochranu údajov. Jasne sa ukazuje potenciál e, digitalizácie v tomto sektore. Je to obrovská príležitosť a evolúcia prebieha. Mňa veľmi teší, že fórum jasne spojilo konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť Nízky uhlíková stopa alebo dopad na životné e, prostredie je dôležitým prínosom tohto sektora. Ide o príspevok, veľmi aktuálny príspevok o stratégii Farm to Fork. Hlavným prí, eh, hnacím motorom je tu vytvárať komplexnú politiku pre potraviny s cieľom podporovať zelenú zmenu potravinového reťazca. Fórum je tiež veľmi konkrétnym prínosom, pokiaľ ide o projekt, ktorý má zvýšiť transparentnosť na dodavateľských potravinových reťazcoch. Ide o indikátor, ktorý poskytuje e, náhľad do toho, ako používame, ako sa distribujú prostriedky na potravinové produkty pozdĺž reťazca. Takisto sa môžu odhadnúť náklady, aby sa vytvoril dobrý pohľad na pridelené prostriedky. Práca fóra bola veľmi intenzívna. Koncom roku 2019 e, vyprší mandát a môžeme sa venovať novým výzvam, ktoré sa vynárajú pre e, tieto reťazce v Európe. E, Správa vyzdvihuje viacerých týchto výziev, nárast elektronického e, obchodu, tzv. gastronacionalizmus a ďalšie. Tieto témy treba e, riešiť a zabezpečiť, aby nový politický cyklus e, splnil požiadavky. Veríme, že môžeme zabezpečiť svetlú budúcnosť európskemu potravinárskému sektoru i európskym spotrebiteľom. Ďakujeme pán Petinelli, teraz pán Ulbert e, z Spoločného výskumného centra. Nech sa páči. Ďakujem. E, že máme možnosť vysvetliť náš prínos k riešeniu problému dvojakej kvality potravín. Kolega e, z generálneho riaditeľstva GROW práve načatol problémy a ja vám vysvetlím, čo za posledné dva roky e, urobilo výskumné centrum, aby sa tento problém riešil. Predseda dal e, našemu centru úlohu zlepšiť metodológiu, aby sa mohli porovnávať e, zložky potravín, aby sme mali dobrú a in, e, dobre informovanú diskusiu opierajúcu sa o vedu. V tomto zmysle sme vyvinuli testovaciu metodológiu, ktorá pokrýva všetky kroky počnúc výberom produktov, e, výber vzoriek, posudzovanie produktov a ich hodnotenie. Táto metodológia e, Vyvinuli ju jednotlivé oddelenia komisie za účasti predstaviteľov eh, potravinového priemyslu a i spotrebiteľských organizácií. Harmonizovaná metodológia vznikla už minulý rok na jar a budúci krok eh, eh, naše centrum s príslušnými orgánmi v členských krajinách pripravovali sme e, celoeurópsku testovaciu kampaň, aby sme posudzovali charakteristiky spojené s kvalitou potravinárskych produktov za využitia e, testovacieho postupu, ktorý e, sme sami vyvinuli. Prizvali sme v novembri 2018 všetky členské krajiny EÚ, aby sa zúčastnili na tomto podujatí Poskytli sme podrobné inštrukcie, ako postupovať. Už pred pozvaním sme sa dohodli, že príslušné orgány by mali zbierať na svojom teritóriu vzorky za využitia oficiálnych kontrolných postupov. 19 členských krajín vykonalo alebo slúbilo prislúbilo účasť na tejto štúdii e, zberom nielen údajov, ale taktiež e, e, vytváraním digitálnych záberov a vkladaním údajov do spoločných databáz. A potom v našom centre sme tieto údaje evaluovali. Viac ako 100 produktov E, táto štúdia e, zahrnula, z toho 113 značkových a 15 e, súkromných značiek. Ak sa pozriete na nákupný kôž, ktorý sme tak vytvorili, vidíte veľmi široké spektrum výrobkov, ktoré sa zapracovali do tohto nákupného koša. Dominujúce boli mliekárenské, spotrebné produkty, e, nealkoholické nápoje a jedlo e, pre deti. Ale naozaj široké spektrum celkovo. Evaluácia potom prebehla spôsobom, kde všetky tie informácie, ktoré sú na etiketách výrobkov, sa použili vyhlásenia o zložkách, e, vyhlásenia o výživných hodnotách, složenie potravín, ale taktiež sme, a to je veľmi dôležité, sme sa pozerali na prednú stranu výrobku, pretože to je tak povediac ten styčný bod so spotrebiteľom a spotrebiteľ bude posudzovať, či výzor e, výrobku je ten istý alebo nie. Musíme si uvedomiť, že svet nie je čierno-bielý a teda e, pri kategórie identický a rozdielný môžeme použi- musíme použiť aj kategóriu podobný. To bolo to kritérium na oceňovanie produktov. A toto je výsledok tej evaluácie. Len veľmi zhruba vám poviem, že 10 výrobkov malo iné zloženie, ale tento rozdiel sa nepretavil priamo do iného výzoru prednej časti výrobku. 10 výrobkov bolo takýchto. Na druhej strane asi tretina výrobkov mali rovnaké identické zloženie a takisto predná časť výrobku bola viac menej, ale dá sa povedať, že identická. A potom asi 25, mierne viac ako 20 výrobkov malo e, iné zloženie, ale to sa priamo nepretavilo do rôzneho výzoru na prednej časti výrobku. A potom 25% asi výrobkov zasa bolo iné zloženie, ale toto zloženie sa taktiež prejavilo na e, iné, e, iný výzor etikotky. Takže vizuálne boli spotrebitelia informovaní, že je to iný výrobok. Toto sú teda závery. Nezaznamenali sme jasné, jasný vzorec pre regionálne rozstriedenie výrobkov. Je dôležité vyzdvihnúť nasledovné, že hoc aj sme si vzali do toho koša množstvo vzoriek, tento, toto test nemôže reprezentovať všetky výrobky na európskom trhu. A jedna z vec, dôležitých vecí je tá, že zloženie nemôže byť priamo pretavené do kvôli kvality výrobku. Teraz e, robíme senzorickú analýzu, aby sme videli, či iné zloženie výrobku taktiež dokážu zaznamenať e, e, ľudia senzorickým spôsobom. Teda testujeme to ľuďmi. Ďakujeme pánu Ulbertovi e, za jeho prezentáciu vyčerpávajúcu. Takisto z výskumného centra ešte vystúpi pán Čajan. Ďakujem veľmi pekne. odprezentujem ekonomickú analýzu rozdielov v zrožení zjavne alebo zdanlivo identických, identicky označených pra, potravinových výrobkov. Takže kvalitatívne postupy. Príliš e, rýchlo e, sa presunuli priesvitky Cieľom tohto projektu bolo pozrieť sa na dvojakú kvalitu výrobkov z ekonomického pohľadu. Toto je doplnkové k práci, ktorú e, robili kolegovia. Práve ste počuli tú prezentáciu. Práca na tomto projekte začala v júli roku 2018 Projekt sa skončí v decembri tohto roku. Práca teda neskončila, ale smerujeme už ku koncu tohto projektu, pokiaľ ide o zameranie analýzy. Keďže práca nie je dovršená, odprezentujem len aktivity, nie výsledky projektu. Pokiaľ ide o zameranie analýzy, sa pozeráme na spotrebiteľskú stranu, stranu výrobca a robíme horizontálne analýzy. Pokiaľ ide o pohľad e, spotrebiteľa, otázku, ktorú, otázka, ktorú chceme riešiť, je pochopiť, ako sa to dotýka dvojitým, tieto praktiky dvoj, dvojej kvality dopada na spotrebiteľov ako sa správajú, e, ako pokiaľ ide o ich bezpečnosť a e, nákupné správanie. Používame e, ekonomickú literatúru, vedomosti, ktoré existujú, empirické i konceptuálne zistenia a z toho odvíjame dopady pre spotrebiteľov. Taktiež empirické skúsenosti doplňame o dôkazy Kľúčová otázka, ktorú chceme zodpovedať, je tá, do akej miery alebo prečo vlastníci značiek siahajú po praktikách e, s dvojitou kvalitou. Teda ak, čo ich vedie k tomu, aby e, aplikovali postupy dvojakej kvality. I tu sme používali e, zistenia z odbornej literatúry. Pokiaľ ide o horizontálne analýzy, nuž Snažili sme sa analyzovať spúšťače výskytu dvojakej kvality medzi členskými krajinami. Snaha pochopiť, ktoré faktory určujú to, čo zistujeme pri týchto praktikách ide o empirickú analýzu a my tu využívame údaje, prezentoval ich práve kologa, využívame ale taktiež to kombinujeme s ďalšími socioekonomickými údajmi pri tejto analýze. Pokiaľ ide o analytický rámec, ktorý používame, ak sa pozeráme na postupy dvojakej kvality, treba vnímať širší kontext. Musíme pochopiť proste ako sa organizuje E, reťazec, pokiaľ ide o potraviny. Toto bolo dôležité pre tento projekt, napríklad keď sa pozeráme na, na pohľad výrobcu, čo ho vedie k tomu, prečo používa e, tieto postupy, musíme riešiť otázky e, hospodárskej súťaže a stratégií, ktoré používajú e, výrobcovia alebo napríklad e, zdroje ich prísad. Pokiaľ ide o spotrebiteľskú stránku veci, treba si položiť otázku, ako vníma spotrebiteľ e, dvojitú kvalitu výrobkov, alebo ako aké e, atribúty, aké zložky e, používajú spotrebiteľia. pokiaľ ide o kvalitu výrobkov. To totiž e, určuje ich rozhodnutia v supermarkete v interakcii s dvojakou kvalitou výrobku. Teda keď napríklad e, prísady, zložky sa líšia medzi jednotlivými verziami podobného alebo rovnakého potravinového výrobku, ak tieto e, prísady alebo zložky sa používajú ako indikátory pre spotrebiteľa, aby sa rozhodol pre určitý produkt, tak tak to môže mať dopad na ich rozhodnutia. To je ten náš analytický rámec. A tiež, aby sme lepšie pochopili eh, implikácie dvojakej kvality pre spotrebiteľov, eh, bežia experimenty v šiestich členských štátoch eh, v súvislosti so špecifickými výrobkami. Máme približne 2100 respondentov v každom členskom štáte. Cieľom tohto projektu je eh, získať empirické skúsenosti, eh, ako sú ovplyvnení spotrebitelia. Chceme zistiť pomocou týchto experimentov, či eh, spotrebiteľom, pre spotrebiteľov sú významné tie rozdiely v tých jednotlivých produktoch, či je to pre nich dôležité. Ešte stále sa pracuje na tejto téme, preto som vám ani nepredstavil výsledky. Tie však budú k dispozícii ku koncu roka a e, chceme e, výsledky rozšíriť na zasadnutí zainteresovaných stran na začiatku budúceho roka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Čajan. Som si istá, že vás opäť pozveme k nám, keď budú k dispozícii tieto výsledky. Máme e, obmedzený e, časový rámec, preto chcem poprosiť e, členov výboru, aby sa obmedzili na dve minúty, pokiaľ ide o ich otázky, aby sme si mohli vypočuť aj odpovede. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať kolegom zo Spoločného výskumného centra za ich veľmi zaujímavú prezentáciu. Vieme, že je to vysokopolitická téma vo viacerých politických kampaniách eh, sa spomínala, je teda veľmi dôležité, aby diskusie eh, v tomto výbore a v parlamente nevychádzali z nejakých subjektívnych eh, vnímaní, ale z faktov. A preto uh, tieto štúdie sú veľmi dôležité a dúfam, že budú východiskom pre ďalšie štúdie. A dôležitým politickým posolstvom je, že tu nie je žiadna indikácia konzistentných uh, rozdielov. To je, myslím, dôležité. Nemôžeme tu hovoriť o nejakom systematickom rozdeľovaní medzi východom, západom, severom a juhom a tak ďalej. Ale samozrejme, čo by som chcel vedieť, je, či ste si možno uvedomili nejaké iné eh, eh, vlastne eh, vzory, vzorce v tejto súvislosti a čo ich môže spôsobovať. Mohli by ste sa teda vyjadriť trošku k príčinám týchto rozdielov. Je to kvôli rôz, rozdielným ingredienciám, spôsobom po, výrobných postupov v jednotlivých členských štátoch, rozdieloch v legislatíve, Upriamiť by som chcel pozornosť na skutočnosť, e, že je teda 9 tých produktov, ktoré mali odlišné zloženie, ale obal e, odlišný nebol. A v prípade 32 e, boli indikované do určitej miery rozdiely. Takže mohli by ste sa k tomu vyjadriť trošku bližšie, uviezť nejaké príklady, pretože čo to vlastne znamená malé variácie e, v zložení. Bolo by dobre, keby ste to mohli ilustrovať na e, príkladoch, aby sme si vedeli jasne predstaviť, čo tým máte na mysli. Mám mnoho ďalších otázok, ale e, chcem byť stručný. Áno, už mám na zozname 15 ľudí, to znamená, že o 11.30 neskončíme, to môžem povedať už teraz. Nasleduje pani Borzan. Zase nech sa páči. Ďakujem pekne. Eh, kolegovia, som veľmi rada, že máme príležitosť o tomto diskutovať. Eh, chcem zdôrazniť, že to boli členovia výboru IMCO, ktorí iniciovali pilotný eh, projekt počas posledného mandátu k tejto téme. Chcem tiež dôrazniť, že táto správa je len polka projektu. Žiadali sme takisto aj o testovanie produktov, ktoré nie sú potravinovej povahy a tiež budeme na toto tlačiť. Pokiaľ ide o výsledky testovacej kampane Spoločného výskumného centra, musím povedať, že ma to neprekvapuje. Ako niektorí z vás vedia, v poslednom eh, mandáte som tiež eh, zrealizovala eh, štúdiu vychádzajúcu teraz z vedeckých princípoch spolu s Chorvátskou potravinovou agentúrou a dopracovala som sa k podobným výsledkom. Testovali sme zdánlivo identické e, produkty z Nemecka a Chorvátska, e, senzoriálne aj laboratórne. A dospeli sme tiež k záverom, že jedna tretina testovaných produktov malo odlišnú kvalitu, napríklad mesové hotdogy, predávané na oboch trhoch, v Nemecku aj v Chorvátsku. V Nemecku pozostávali z mesa a v Chorvátsku z mechanicky e, vykosteného mesa, čo sa nemôže deklarovať ako meso podľa európskej legislatúry. Takisto sme analyzovali e, e, detské potraviny, ktoré boli menej zdravé, obsahovali menej omega-3 a menej zeleniny v Chorvátsku. Takéto rozdiely sa nedajú odôvodniť preferenciami spotrebiteľov. Výsledky boli tak nesporné, že výrobca eh, mm, dojčeneckej výživy povedal, že stiahne tieto nižšie kvalitné produkty z chorvátskeho trhu. Takisto sme prišli na to, že tu môžu byť eh, odlišnosti v produktoch, eh, kedy, kedy západné produkty boli nižšej kvality. Našli sme jeden produkt, ktorý mal viac umelých sladidiel v Nemecku, než tomu bolo v Chorvátsku a preto som e, e, vždy e, tvrdila, že produkty dvojakej kvality to nie je len problém východnej Európy. Prosím, môžem vás poprosiť, aby ste to uzavreli. Už ste na úrovni troch minút, mali sme obmedzenie na dve minúty. Dobre, ospravedlňujem sa. Chcem len povedať, že Zignovaný eh, komisár Renders eh, na hearingu povedal, že sa bude venovať tejto téme, takže očakávam, že všetko to, čo povedal, eh, sa aj dosiahne. Ďakujem. Prepačte, máme veľmi veľa rečníkov nahlásených do diskusie. Pani Charanzova za na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám tiež e, e, trojstranový komentár, budem sa snažiť byť stručná. Poprvé myslím, že čo je jasné z tejto obsiahlej e, štúdie, 9% to je takmer 10% a to je veľa. To je zlyhanie v prvom rade vnútorného trhu, po druhé, počiarkujem to, čo tu už zaznelo, nie je to len problém strednej a východnej Európy, je to európsky problém, je to všade, spotrebitelia sa teda môžu obávať kdekoľvek. Po druhé, veľmi sa mi páčil argument niektorých výrobcov, že dvojaká kvalita vychádza e, z e, cenových očakávaní spotrebiteľov. Ospravedlňujem sa, ale to je diskriminácia. Nemôžeme povedať, že pretože ľudia zarábajú menej, mali by sa im predávať menej kvalitné produkty, ktoré sú lacnejšie na výrobu a e, stoja menej. K E, záverom, kedy ste povedali, že sa tu nemôže e, vychádzať z legitimného faktoru e, teda odlišnosť produktov. Ja musím povedať, že to by nikdy nemal byť dôležitý faktor. A mám tu teda otázku k vašej ekonomickej analýze. Je mi len veľmi ľúto, že Česká republika sa tu nezahrania. Tam ste už zdôraznili určité výsledky, ale mohli by ste sa vyjadriť, kedy budú tieto predbežné výsledky k dispozícii. Vidíme, že tento výbor tu má e, eminentný záujem e, o túto tému, takže by som chcela požiadať o e, obsiahlu diskusiu ešte pred zasadnutím zainteresovaných strán na poli nášho výboru na túto tému. Ďakujem za zelenú, pán Kolaja. Ďakujem pekne. Som naozaj vďačný, že e, otázka e, dvojakej kvality je v centre nášho e, záujmu. Sa to štúdiou, ktorá nám bola práve odprezentovaná, Opäť sa dostávame o krok ďalej v diskusiách. Vypočuli sme si výsledok, rozdiely aj v, v, zlo, v zložení, identický Eh, identický eh, obal 10%, 30% eh, výrobkov má trošku odlišný obal a odlišné zloženie. Toto musím povedať, že je téma, ktorá veľmi rezonovala vo voľbách v Česku. A návrhy s cieľom na väčšiu ochranu spotrebiteľov, že nenašli väčšiu podporu, to mi je naozaj ľúto E, vnútorný trh je jeden z veľkých e, úspechov Európskej únie, ale e, to znamená, že sa musíme venovať odstraneniu tohto problému dvojakej kvality. Malo by sa to dostať na zoznam neférových praktík. Nepodarilo sa to doteraz Eh, zákazní eh, spotrebitelia sa teraz musia eh, obracať vlastne na príslušné miesta a dokazovať to v konkrétnych prípadoch, že boli zavedení. A pritom tu máme naozaj veľký počet výrobkov, kde bol vlastne významný rozdiel. Ale čo považujete za malý alebo významný rozdiel? aj malý rozdiel môže e, významne ovplyvniť kvalitu a očakávania e, spotrebiteľov od výrobku a na základe odporúčaní e, Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového reťazstva, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu. Tu je dôležité urobiť zmapovanie a zmapovať aj rôzne štandardy a úpravy v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o národné požiadavky jed, jeden, eh, pretože jeden z argumentov je, že bolo potrebné adaptovať produkt na eh, lokálny trh. Potom eh, mám ďalšiu otázku. Chce komisia objasniť koncept významne odlišného zloženia alebo charakteristík? A v všeobecnosti, aké ďalšie kroky komisia predpokladá pre túto oblasť? E, ďakujem pani Žoron za ide. Ďakujem pekne za túto užitočnú prezentáciu, veľmi bohatú prezentáciu, ktorú treba e, preložiť do všetkých európskych jazykov. E, škoda, že ste tam nespomenuli aj ceny, nielen obaly, to by mohlo toho veľa vysvetliť. Hovoríte, že jeden z troch produktov má odlišné zloženie, to je dôležité číslo, je to spojené s mnohými otáznikmi. Eh, Activia Danone obsahuje viac jahôd v Nemecku než vo Francúzsku. To isté platí aj pre kalcium. Je ho viac v Holandsku než v Českej republike. To sú naozaj významné čísla. Predstavuje to otázky pre, náš, pre nás eh, spotrebiteľov. Eh, týka sa to samozrejme aj zdravia detí. Výskum odhaluje mnohé rozdiely, nebudem tu e, e, spomínať všetky tieto rozdiely, všetci máte tieto podklady e, pred sebou, takže otázky si dnes môžu klasť mnohé matky, môžu sa pýtať, či, či to má vplyv na zdravie ich detí. Nemáme tu konkrétne odpovede na túto tému v vašej štúdii, takže chcete sa dostať ďalej v tejto oblasti, plánujete ďalšie kroky. Je to správa, ktorá si zasluhuje našu plnú pozornosť. Zastupcovia 22 eh, štátov, toto nie je úplne eh, celistvý eh, obraz. Ja by som tu bola rada, keby sme tu mali väčšie zastúpenie. A máme tu aj prípad gastronacionalizmu, gastropatriotizmu, ktorý sa tu spomína. Je to zaujímavé vo volebnej e, kampani sa e, hovorilo o sklone Európanov konzumovať lokálne a to by mohlo pomôcť e, sektoru, ako napríklad sektoru Fagra, ktorý je sankciovaný v USA a nedostatočne dobre chránený v Európskej únii. Ehm, je tu problém geografickej ochrany, označenia výrobkov, takže toto je téma, ktorej sa treba venovať. Ďakujem e, pani Mazurek za EKR. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Obzvlášť ďakujem tým, ktorí sa podielali e, na e, tejto práci. Jeden z výsledkov tejto práce je teda táto nová dohoda pre spotrebiteľov. E, zavádzajú sa tu nové nástroje, e, ktoré by e, predchádzali dvojakej kvalite, ale obávam sa, že bez toho, aby Európska komisia Ehm, tu konala ďalej. Ehm, nepodarí sa všetko odstraniť samotným ehm, organizáciám pre ochranu spotrebiteľov, prehrajú tento boj. Máme tu naozaj vysoké počty výrobkov, ktorých sa to týka, takže naskytuje sa tu otázka, aké ďalšie opatrenia sa plánujú. Plánuje komisia ďalšie iniciatívy v tejto oblasti? napríklad eh, v rámci siete CPC, eh, alebo ako chcete podporiť eh, organizácie pre ochranu spotrebiteľov, aby bojovali proti takýmto praktikám, odliac teda od tých už prebiehajúcich programov. A komisia E, chce umožniť e, e, opatrenia včasnej intervencie, aby zainteresované strany mohli vyklad, vynakladať tlak na účastníkov na trhu, ktorí teda nepostupujú správne. Ďakujem. A na záver pani Konečná, QNGL. Ďakujem, pani predsednička. Pre mňa samozrejme táto štúdia nie je novinkou, predsa len od e, leta nežijeme vo váku a bolo dosť času naštudovať si túto štúdiu. Pre mňa z nej vyplýva niekoľko záverov. Na jednej strane je dobré, že tu máme čierne na bielom, že problém dvojtej kvality existuje a netýka sa iba oblasti strednej a východnej Európy. Ako sa spomína, problém dvojakej kvality sa týka až tretiny e, produktov na spoločnom trhu a bolo očakávateľné, že e, výrobcovia sa chytia tejto štúdie a upravia si ich e, tak, aby im vyhovovali. Podľa nich závery preukazujú to, čo už dlho tvrdili, že nie je žiaden rozdiel medzi východom a západom. Konec koncov niektorí z vás ste to tu tiež povedali, ale ak chceme prijať takúto tézu, čo nám to hovorí, hovorí nám to jedno jediné, že nefunguje spoločný trh a že ide o problém nás všetkých, že sa iba hráme na to, že máme nejaký spoločný trh v Európskej únii. Jednoducho nemáme tu žiaden pozitívny výsledok, ale čo mi najviac vadí na tejto štúdii je e, to, čo mi vadí na novelizácii smernice o nekalých obchodných praktikách. Štúdia rovnako ako smernica trpí tým, že sa tvári ako riešenie problému, ale e, re, reálny dopad je veľmi diskutabilný. Výskumné stredisko podľa môjho pohľadu nepoužilo dostatočnú metodiku, takmer netestovalo určité zásadné produkty ako mesové výrobky, kde predchádzajúce štúdie odhalili najväčšie rozdiely do výberu testovaných produktov boli e, zaradené výrobky, ktoré v procesu zmeny e, procedury sa práve nachádzali, takže ich testovanie nemá dnes e, nejaký dopad. Povedala by som, až politicky sa tu obhajujú určité rozdiely v obaloch v niektorých krajinách. A okrem toho, toho som sa obávala najviac a bolo to už prijaté v novele smernice. Štúdia veľmi kreatívne pracuje s e, pojmom signifikantný rozdiel ale nejako tento e, pojem nedefinuje. Takže e, ja osobne by som za túto štúdiu síce poďakovala, ale mám tak trochu dojem, že vlastne vlk bude sýty a ovca zostane celá. Jednoducho ste si tu urobili štúdiu, ktorá nie je dostatočne relevantná, iba potvrdzuje závery nesmyselnej eh, smernice o nekalých eh, praktikách, bez toho, aby ste pokryli to, čo je naozaj problémom a čo by sme potrebovali na to, aby sme mohli pristúpiť k revízii smernice, ktorá bude potrebná. Ďakujem. Ďakujem vám. Budeme pokračovať eh, s rečníkmi. Prepačte, máte e, e, technickú poznámku? Áno, ja už som žiadala o slovo. Práve som povedala, e, že sa vyjadrili všetci koordinátori, ale teraz budeme pokračovať s ďalšími, ktorí sa prihlásili do diskusie a vy ste na našom zozname rečníkov. Boli by sme radi, keby sme skončili eh, pred 12. Takže ďalším rečníkom chcem povedať, prosím, obmedzte sa na 1,5 minúty, nie na 2 minúty, na 1,5 minúty vo vašich vyjadreniach. Prosím, lebo inak sa dostaneme do problému. Nasleduje pani Tun. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za správu. Naša diskusia jasne ukazuje, že nemáme dosť času na túto tému. Potrebujeme zasvetiť tejto téme celé jedno zasadnutie. Možno by sme mohli využiť aj inú platformu na e, dôkladnejšiu diskusiu, pretože tá téma je naozaj palčivá. Chcem sa vyjadriť aj k správe JRC. Hovorí, e, respektíve jej názov je celoeurópske porovnanie charakteristiky e, potravinových výrobkov, ale máme tam veľmi málo prí, e, príkladov. Napríklad sú tam špagety klever, Spomenuli ste štyri príklady, Bulharsko, Česko, Slovensko, ale ja som sa pozrela na internet a zistila som, že tieto špagety sú k dispozícii aj v Rakúsku a áno, majú iné charakteristiky ako tie špagety, ktoré sa predávajú v Bulharsku alebo na Slovensku. Výrobky ako Coca-Cola alebo Fanta sú k dispozícii vo všetkých členských štátoch, ale boli testované len v niektorých. Ak sú aj ďalšie krajiny ochotné s vami spolupracovať, tak e, mi je veľmi ľúto, že sme o tom nevedeli, pretože my sme tu na to, aby sme spolupracovali. My chceme spolupracovať a možno by sme mohli mobilizovať naše krajiny, aby lepšie spolupracovali na tomto extrémne dôležitom projekte. Alebo sme možno sa mohli zúčastniť na fóre, o ktorom ste tak veľa hovorili. Takže naozaj ma mrzí, že e, to takto vyzerá. Nemáme dosť času, takže preskočím otázky, ale myslím si, že by sme mali vyvodiť nejaké závery. Povedali ste, že ste nerozlišovali e, v regionálnych rozdieloch medzi výrobkami, ale existujú na vnútornom trhu výrobky, ktoré sú zabalené e, podobne alebo vyzerajú rovnako a už mnohí z nás hlasovali, e, my ako členovia výboru IMCO, sme hlasovali proti návrhu smernice, ktorá je podľa mňa veľmi negatívna, veľmi zlá. A mnohí z vás už spomenuli to, že sa nedefinuje zásadný rozdiel, ehm, že je tam veľký priestor na výnimky a tak ďalej. Pozrieme sa na konkrétny príklad. Ehm, tento čaj Fuse Tea v niektorých krajinách mať 5 e, ovocnej šťavy e, a v iných krajinách 0,5 Je to výrazný rozdiel alebo nie je to výrazný rozdiel? Už budem končiť, len vám chcem ukázať konkrétne príklady. E, táto natierka Almete obsahuje cottage sír, to je tam napísané, a tu je sušené mlieko, e, prírodné arómy a tak ďalej. Je to výrazný rozdiel alebo nie je to výrazný rozdiel? Prečo sme to neotestovali všade? E, musíme sa ešte vrátiť k tejto legislatíve a k tejto smernici a musíme ju vylepšiť. Ďakujeme veľmi pekne, pani Tuň, že ste to tak pekne popísali. Naozaj, ale kolegovia, musím trvať e, na tom, aby ste sa držali rečníckého času, pretože tlmočníci o 10 minút budú musieť odísť, ako som sa dozvedela. Takže musíme skutočne skončiť včas. Takže pani Tot, prosím naozaj 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj za predstavenie tejto dôležitej správy. Ja si myslím, že by sme nemali o výrobkoch hovoriť ako identických, keď majú iné zloženie, pretože toto môže zavádzať spotrebiteľov. Ja vítam e, aktualizáciu smernice o nekalých obchodných praktikách a to, že sa tam majú zapracovať, má zapracovať aj problematika dvojakej kvality potravín. E, vzhľadom na správu IRC vidíme, že neexistuje žiadne um, územné rozdelenie takýchto výrobkov, ale vyše 70 výrobkov, e, ktoré sú uvádzané na jednotný trh, majú iné zloženie napriek tomu, že majú podobné alebo rovnaké balenie. Bohužiaľ, e, toto percento, táto úroveň je príliš vysoká a máme tu potom rozdelenie na e, rôzne kategórie spotrebiteľov v Európskej únii. Takže to by e, sme mali zvážiť aj v konečnej správe komisie, aby tam nebolo zahrnuté len vizuálne hodnotenie, ale aj analytické, senzorické hodnotenie. Chcem sa spýtať, ako chcete pravidelne monitorovať to, že nie sú žiadne rozdiely v kvalite potravín v jednotlivých členských štátoch. Ďakujeme. Pán Miller tu nie je, pani Aguilera. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Len veľmi stručne, pretože nemáme dosť času. Ospravedňujem sa, že som e, prišla trošku neskôr, ale chcela by som si objasniť následovnú vec. Keď hovoríme o iných výrobkoch s inými vlastnosťami, je vôbec jasné, ujasnili sme si, či obal e, korešponduje s výrobkom, to, čo je uvedené na opale, korešponduje s tým, čo obsahuje daný výrobok, pretože to mi nie je jasné, či ste sa zaoberali aj týmto. Tiež ste spomenuli, že v niektorých krajinách sú rozdiely vo výrobkoch. Možno by bolo dobre na budúci rok uskutočniť porovnanie a potom v tej druhej štúdii sa môžeme pozrieť napríklad na 6 produktov, ktoré sa budú navzájom porovnávať. Pani Tenková, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za prezentáciu a za závery správy, ktoré sme si mali možnosť vypočuť. Ja súhlasím s kolegami, nehovoríme o rozdieloch v preferenciách spotrebiteľov, hovoríme o rozdieloch v kvalite výrobkov, ktoré sú uvádzané na vnútorný trh. Spotrebitelia v Európe eh, reagujú na problematiku dvojakej kvality výrobkov a preto by sme mali venovať tejto téme pozornosť. Myslím si, že je to dobrý krok eh, k vytvoreniu metodiky, ktorá by identifikovala problémy, ktoré súvisia predovšetkým s kvalitou výrobkov. Opäť nehovorím o značkách alebo o obale, Chcem sa spýtať, aké budú ďalšie kroky, ako zlepšiť túto metodiku, aký bude napríklad proces revízie a aké budú ďalšie kroky, ktoré by sa dali podniknúť s cieľom ochraniť spotrebiteľov. Ďakujeme, pani Lejta Markeš. Ďakujem, pani predsednička. Ja nechcem hovoriť o dvojakej kvalite, ja chcem hovoriť o digitalizácii e, stran 22 až 27 správy. Myslím si, že je to veľmi dobrá správa a súhlasím s tým, že by sme si mali vyčleniť viac času na prediskutovanie tejto správy. Ja chcem hovoriť o digitalizácii a o tom, čo um, by sme mali urobiť, aby sme na nič nezabudli. V tomto sektore, v dodávateľskom reťazci máme veľa mikrofiriem a mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako ich začleniť do digitálneho trhu. E, nejde len o súkromný trh ako taký, mali by sme prijať opatrenia na to, aby sme začlenili aj takéto mikropodniky v celom dodávateľskom reťazci. E, ide aj o problematiku um, zručnosti pracovníkov a mali by sme sa zamyslieť nad tým, do akej miery E, sa tieto firmy, malé firmy s tým vedia vysporiadať. Čiže mali by sme o tom ešte diskutovať a mali by sme určite prediskutovať to, aké opatrenia by sa dali prijať. Ďakujeme. E, len poznámka, budeme mať tlmočenie až do konca zasadnutia, takže e, môžeme pokračovať. Pani Gebhardt. Mm, Možno korekcia k predrečníčke. Ten zákon z minulého roka bol dobrý zákon, preto sme ho podporili, ale v jednom jedinom bode v toho duálneho e, je zlý a preto sme povedali, že ho podporíme, aby sme veci zaistili, ktoré sme dosiahli a v budúc v legislatívnom období budeme buď, musieť popracovať na, som, na tom, aby tie duálne nezrovnalosti sa riešili. Podľa mňa to bola tá správna cesta. Len aby e, sa tu nepísal e, iný záznam o minulosti. Nebolo to myslené zle. Tá štúdia, ktorú máme dnes na stoli, ukazuje nám, že e, sa to, čo cítia občania, opiera o skutočnosti, že proste to, čo sme tu mali v minulom mandáte, e, bolo, e, že e, je u tretiny produktov vysoká pravdepodobnosť, že ten náš pocit z minulého obdobia mal pravdu a že to treba aj riešiť a budeme tak činiť. Prosím, kolegovia, apelujem tu aj na komisiu, musíme to brať vážne, pretože keď občania naďalej budú mať pocit a budú presvedčení, že rôzna kvalita výrobkov v rôznych krajinách bez hľadu na dôvody sa, vyz, sa vyzdvihuje ako, že sú to rovnaké produkty, že to nie je priateľné. A nie je tiež priateľné, aby podniky nám neustále na vnútornom trhu hovorili, že potrebujeme viac spoločných pravidel, že potrebujeme plnú harmonizáciu, keď ide o pravidla a, a dereguláciu, ale keď ide o kvalitu produktov, tak sú tu zrazu e, rozdiely na trhu. Jednoducho nemôže tu byť len jednosmerný príbeh, jedno, jednosmerná ulica. Musíme kvalitu rovnakú dobrú vysokú kvalitu vo všetkých krajinách, e, poskytnúť všetkým občanom. Len takto vznikne dobrý vnútorný trh. Ďakujeme, pán Agius. Mnohí spotrebitelia e, pociťujú obavy a nevedia, e, ako nájsť rovnováhu medzi udržateľnými rozhodnutiami, pokiaľ ide o nákup potravín a boja sa o kvalitu potravín, um, zároveň sú tu problémy súvisiace s cenou a dostupnosťou. Udržateľné uh, výrobky by mali byť cenovo priateľné a k dispozícii. Mali by sme urobiť všetko preto, aby sme uh, vytvorili udržateľný potravinový reťazec a uh, prostredníctvom lepšej legislatívy v um, tomto odvetví, tak aby E, bola udržateľná. Mali by sme sa lepšie pozrieť na pravidla súvisiace s označovaním e, potravinových výrobkov, aby bola zabezpečená záruka, že to, čo e, spotrebitelia vidia na obale, naozaj nájdú aj vnútri v balení. V opačnom prípade dospejeme k nespravodlivej a nejednoznačnej ochrane spotrebiteľov vzhľadom na dvojakú kvalitu výrobkov. Eh, mnohé informácie sú skrývané pred spotrebiteľmi, napríklad pôvod mesa a mlieka, ktoré sú používané v spracovaných výrobkoch. Ďakujeme a na záver pán Šváb. Ďakujem. Chcem zhrnúť niektoré veci. Zhodneme sa, že neexistujú občania druhej kategórie v Európe. Škúdia ukázala, že tie porušenia nemajú geografické zameranie, ale sú rozprestreté rovnomerne. A po druhé, keď chceme korektne informovať spotrebiteľov, tak to nie je veľká požiadavka, e, aby sme očakávali, že si prečítajú zhrnutie. U 9% e, máme rozdiely, ktoré vlastne nie sú ani deklarované. V Nemecku na rybie produkty máme národné predpisy, e, tam je najvyššia možná miera pridávanej vody. E, vec však však dá len európsky riešiť, ak sa sťažujú vedľajšie krajiny, že majú viac vody ako v Nemecku. Veci by to napomohlo a pre výrobcov by to veci zjednodušilo, pretože všade v Európe by mohli mať odbyt rovnakých e, produktov. A potom posledná vec, smernica, ktorú sme vy, vypracovali, nie je ešte v platnosti, tak nám nepomôže teraz proti nej bojovať. Pozrime sa, čo ukáže ďalšia štúdie bojujme proti tým produktom, ktoré sú naozaj zle, nesprávne deklarované a počkajme, čo nám prinesie nová smernica. To je môj návrh. Ďakujem. OK. Thank you, Mr. Schwab. That... Dobre, ďakujeme, pán Schwab. Tým sme sa dostali na koniec zoznamu račníkov. Teraz by som poprosila našich troch hostí, aby zareagovali, aby odpovedali na otázky. Poprosím vás, eh, aby ste sa zmestili do 10 minút všetci traja, ak sa vám to podarí. Pán Petinelli možno na úvod. Myslím, že takmer všetky otázky súvisia so štúdiou, takže možno kolegovia z JRC by mohli zareagovať. Ďakujem pani predsedníčka. Rád by som zareagoval na tie otázky z tých mnohých rôznorodých otázok, ktoré zazneli, eh, na tie, ktoré súvisia s technickými záležitosťami. Viaceré otázky sa týkali e, postupov a toho, či môžeme nejakým spôsobom interpretovať dôvody, prečo sú výrobky iné a tiež viacerí z vás ma prosili o príklady. Pri niektorých výrobkoch a jedným z týchto výrobkov Neviem, či ešte stále je položený na stole, ale je to ten čaj, kde máme veľmi jasný rozdiel v objeme e, ovocnej šťavy, ktorá je v tomto výrobku. Pri jednom výrobku tam máme 0,5% a pri druhom výrobku 5%, čiže to je veľmi jasný rozdiel. Či je ten rozdiel výrazný, o tom by sa dalo polemizovať. Pri iných výrobkoch sme nevideli takéto jasné rozdiely. V mnohých prípadoch, a to je náš výklad, nemáme na to dôkazy, ale v mnohých prípadoch by menšie rozdiely mohli podľa nášho názoru byť dôsledkom iných e, pravidiel alebo iných spôsobov, akým sa uvádza zloženie živín na výrobku. Keď vidíme rozdiel, musíme ho nahlásiť, aj keď ide o malý rozdiel. Zaznela tu aj otázka, prečo bola štúdia uskutočnená len v 19 členských štátoch a Prečo sme nezozbierali výrobky zo všetkých štátov? Predtým, než sme spustili túto činnosť, tak sme dospeli k dohode s členskými štátmi, že postup zberu vzoriek by mal byť v súlade s pravidlami oficiálnej kontroly. Práve preto sme pozvali E, oficiálne kontrolné orgány v jednotlivých členských štátoch a poprosili, by sme, poprosili sme ich, aby sa zapojili. Bohužiaľ, ale nie všetky zareagovali na túto pozvánku. Pri niektorých výrobkoch, a vy ste hovorili o jednom z týchto výrobkov, čo je súkromná značka, e, sme sa dívali len na tie členské štáty, kde ten dodávateľský reťazec pôsobí. Ak takýto dodávateľský reťazec v nejakej krajine nie je, tak nie je možné e, použiť vzorku z danej krajiny. Takže toľko k témam, ktoré spadajú pod kompetenciu JRC, ktorým sa venujem ja. Ďakujeme, pán Čajany. Viaceré e, otázky sa týkali hospodárskej analýzy. Jedna otázka sa týkala toho, prečo Česká republika nebola začlenená. E, museli sme sa rozhodnúť, museli sme si vybrať, ktoré krajiny začleníme do štúdie, pretože sme mali obmedzené zdroje k dispozícii. Takéto experimenty sú pomerne finančne nákladné, takže sme si museli vybrať tie členské štáty, Um, ktoré sme mohli. Snažili sme sa zohľadniť geografické pokrytie a ďalšie prvky. Brali sme tiež do úvahy rôznorodé socioekonomické charakteristiky členských štátov a tak ďalej. A mrzí nás, že sme nemohli zapojiť viac členských štátov, ale bohužiaľ taká je realita. Ďalšia otázka sa týkala toho, kedy budú k dispozícii predbežné výsledky štúdie. Predbežné výsledky tejto hospodárskej štúdie budú k dispozícii niekedy v polovici decembra. Myslím, že len dve otázky sa týkali tejto témy. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Takže opäť vzhľadom na to, že sme prekročili stanovený čas, tak ukončíme diskusiu. Samozrejme mám tu ešte uh, správu, že zástupca Digi Just by rád zareagoval, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka Blanka Rodriguez z DG Just. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zaznelo tu totiž viacero otázok a vyjadrení E, súvisiaci s novým nástrojom v smernici, ktorý by mal byť prijatý tento mesiac a e, tento nástroj rieši fenomén dvojakej kvality. Zrejme si viacerí z vás spomínate, že e, v návrhu komisie nie je to, že by sme dvojakú kvalitu mali dať na nejaký čierny zoznam, pretože dvojaká kvalita nie je mm, čierno-biela vo väčšine prípadov Niekedy je zloženie odlišné z dobrých dôvodov, e, či už vnútroštátne mm, pravidlá alebo dostupnosť zdrojov a tak ďalej. Takže práve preto by sme túto problematiku mali riešiť tak, aby orgány v príslušnom členskom štáte riešili takéto prípady od prípadu k prípadu. To sme navrhli e, spolu zákonodárcom a tento mesiac by sa to teda malo potvrdiť, či ten návrh prejde alebo nie. Už sme e, začali s pomocou pre členské štáty, pokiaľ ide o implementáciu týchto pravidiel. Uskutočneme workshopy už od februára v členských štátoch pretože viaceré členské štáty by radi um, už vopred zapracovali tieto ustanovenia do legislatívy, ešte než sa začne um, nový legislatívny spis uplatňovať, takže už s nimi spolupracujeme. Uh, súčasťou modernizácie uh, legislatívy uh, súvisiacej s ochranou spotrebiteľa je práve táto téma. To pripomínam len tým, ktorí tu neboli v predchádzajúcom legislatívnom období. A e, pri niektorých výrobkoch sú skutočne zásadné rozdiely a viacerí z vás e, sa pýtali, akým spôsobom budeme hodnotiť e, tento termín e, zásadný rozdiel, veľký rozdiel. E, nechcem sa teraz spúšťať do nejakých právnických diskusí, ale v legislatíve, e, súvisiacej so ochranou spotrebiteľa, napríklad smernica o nekalých praktikách a tak ďalej, E, môžeme tú zásadnosť rozdielu posúdiť podľa toho, či to má dopad na rozhodnutie spotrebiteľa, či si kúpi alebo nekúpi tento výrobok. To znamená, že ak by spotrebiteľ vedel, že e, tento výrobok je výrazne iný ako výrobok e, uvádzaný na trh v inom členskom štáte pod tou istou značkou, či by si ho kúpil alebo nie. Čiže to budú musieť posúdiť vnútroštátne orgány. Vnútroštátne orgány e, to vyhodnotia prostredníctvom metodiky, ktorá bola mm, vytvorená a ktorú, vytvo- e, ktorú vysvetlili kolegovia z JRC. E zároveň, keď bude prebiehať toto senzorické testovanie, to bude nástroj, ktorý podľa nášho názoru pomôže mnohým členským štátom. Zároveň tento nástroj ale nefunguje v mm, rovnakej smernici, tam máme re, e, reviznú doložku, kde sa hovorí o tom, že sa to bude musieť revidovať po dvoch rokoch a komisia e, sa pozrie na to, ako to funguje a v prípade, že zistíme, že to nefunguje, tak by sme mali zvážiť možnosť e, zakázať alebo dať na čierny zoznam takýto typ praktík. Pani predsednička, ak môžem, tak sa ešte vyjadrím k otázke, čo robíme alebo ako komunikujeme so spotrebiteľskými organizáciami, aby nám pomohli implementovať tieto ustanovenia a lepšie kontrolovať fenomén dvojakej kvality. My implementujeme pilotný projekt e, Európskeho parlamentu a pomáhame prostredníctvom tohto projektu spotrebiteľským organizáciám e, venovať sa tejto problematike, vymieniať si osvedčené postupy a skúsenosti. Zverejnili sme E, výzvu na tender a termín na odovzdávanie e, ponúk je dnes, 6. november, takže zatiaľ vám neviem povedať viac, neviem, kto sa prihlásil, neviem, koho vyberieme a čo bude ďalej, ale určite budeme mať ešte príležitosť o tom na pôde tohto výboru diskutovať. Ďakujeme veľmi pekne za tento doplnok diskusí a myslím si, že je to dobrý príklad toho, že ide o tému, ktorá leží na srdci mnohých našich e, členov nášho výboru a určite to budeme podrobne sledovať a e, budeme sledovať, aká bude ďalšia situácia, ako sa to vyvinie. Myslím, že je to extrémne dôležité pre nás všetkých. Mali by sme ukončiť diskusiu pani Charanzová. Chcela som len spomenúť, aby tie výsledky, ktoré sa to spomenuli v tomto výbere, ktoré sa zverejnia v decembri, či by sme ich mohli mať tu vo výbore k dispozícii? Dobrá otázka. Je to možné? Ako, aby sme ako prví obdržali ich? Áno, áno. Pošleme vám tie správy predtým, než sa verejne, e, zverejnia. Ďakujem, to nám veľmi pomôže kým skončíme stretnutie, chcem povedať, že 4. decembra zasadá náš výbor znova. Ďakujem našim hostom za diskusie, prezentáciu výsledkov a tak ďalej. O dve minúty o 12. začína stretnutie koordinátorov a preto každý